Well, if we could start, please. Welcome all of you to this... Ak by sme teda mohli už začať, vítam vás na zasadnutí, zasadnutí výboru žien. Budem dnes popoludní predsedať ja. Je tu niekoľko oznámení, prvne prvnež pristúpim k vypočutiu. V prvom rade prosím o schválenie e, programu schôdze. Súhlasíte? Dobre, schválené schválenie zápisníc schôdzi 21. marca 2017 a 27. marca 2017 schválené. Ďakujem. Oznámenie predsedníctva. Pokiaľ ide o mňa, nemám žiadne. A teraz by sme mohli pristúpiť k samotnému vypočutiu. Veľmi sme poctení a sme veľmi radi, že tu s nami pani Mary Robinson, bola prezidentkou Jirska od roku 1990 do 1997. Je aj predsedničkou, predsedničkou nadácie Mary Robinson pre klimatické, otázky klimatických zmien. A práve, že dneska budeme hovoriť o klimatickej spravodlivosti, takže hneď, ak dovolíte, odovzdávam slovo pani Mary Robinson. Sorry, we have a point of order. Aha, je tu faktická poznámka. Prepačte, ja si vážim, pani Robinson vykonáva naozaj dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úroveň európskych eh, inštitúcií. Eh, pôsobila dôležitú funkcii aj v Irskej republike. Prepačte, pani predsednička, je to k rokovaciemu poriadku. Včera som bol prekvapený, že Sárdská Arábia sa stala členom výboru, pokiaľ ide o podmienky a práva žien e, v OSN. Saudská Arábia e, pomáha podporovať ľudské práva a e, rodovú rovnosť celosvetovo. No, musím sa pousmiať, je to naozaj zároveň škandalozne a konsternujúce pretože eh, poznáme, aká je situácia v Sadskej Arabii žien, že sú podradené žen, eh, pardon, mužom, že dokonca nemôžu ani šoferovať. To všetci dobre vieme. Je to krajina, eh, ktorá má radu žien, kde sú iba muži. Proste iba muži väčšinou majú bradu a tam sa bavia o právach žien. Takže prosím, neklame si navzájom. Lobby Saudskej Arabie na získanie tohto postu má jediný záujem, jediný záujem dať si nálepku ľudských práv správ, aby zlepšili svoj imič, ktorý je v tejto oblasti naozaj e, polutovania hodný. Takže 5 e, členských štátov minimálne hlasovalo za to, aby Saudská Arábia mohla byť e, menovaná, čiže takto podporili túto aktivitu. Je to porušenie práv žien, je potrebné, aby sme sa vedli proti takejto praxi, takýmto krokom, alebo som rád, keby výbor FAM, keď dozrie čas, možno nie dnes, lebo máme na, pori- na mm, programe, ale keby sme sa mohli vyjadriť k e, takémuto postupu na úrovni e, OSN, obrátiť sa na valné zhromaždenie OSN eh, a vyjadriť eh, náš odpor. Eh, je to naozaj výsmech a právam žien. Musíme sa pri tomu postaviť. Nevieme dostatočne, pretože táto krajina je našim tzv. spojencom, ale podporuje radikálny islamizmus, ktorý, áno, neuznávajú rovnosť žien s mužmi. Toto je proti demokratickým hodnotám a naozaj je dôležité, aby sme my v tomto výbore alebo aj v pléne poukázali na tieto klamstvá, na túto, na túto túto um, hanebnú um, skutočnosť. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Uh, prepačte, že som trošku prerušil uh, náš dnešný program, ale myslím si, že táto, táto vec uh, naozaj zaslúžila byť spomenutá. Ďakujem. I mean, I Áno, všetci asi budeme s vami súhlasiť. A určite na budúcom koordinačnom zasadnutí uh, sa budeme zrejme venovať aj tejto téme. A čo s tým? Ale predpokladám, že vo výbore bude konsenzus ohľadne toho, čo ste práve povedali. Takže pokiaľ ja pani Mary Robinson, teda ešte prvne, známe dáme jej slovo, dáme priestor pani Engström, spravodajkyni na túto tému. Ďakujem za slovo a samozrejme všetci sa veľmi tešíme na vyjadrenie pani Mary Robinson a sme skutočne veľmi radi, že je dnes medzi nami. Takže mi dovolte len v krátkosti niekoľko slov na úvod a chcem začať tým, že vám všetkých privítam, vás ako expertov, aj účasťou a hostí, ktorí ste dnes medzi nami prítomní. A chcel by som povedať, že pre mňa aspoň, teda pani Mary Robinson v mnohých ohľadoch stelesňuje ten boj za e, otázky klíma, klímy. A samozrejme, klimatické zmeny majú dopad na život e, obrovského množstva mužov aj žien a vieme, že sa často zabúda na tých chudobných, na tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti. A samozrejme my sami, aj budúce generácie, stratíme mnoho, ak nebudeme konať hneď teraz. Preto je pre mňa veľkou cťou, že e, sú s nami aj významní aktivisti v oblasti klimatickej a klimatických zmien. Poukazujú na to, že práve dochádza k zmenám, ktoré majú dopad na život nás všetkých. Historické prvé dohody, aj vlastne tá veľká dohoda, ktorá bola uzavretá v Lani ohľadne e, klimatických zmien, to súvisí teda aj e, s tým, čo nás potom čaká v danej oblasti. Musíme sa sústrediť aj na budovanie kapacít. A vieme, že na ženy a na dievčatá klimatické zmeny tiež výnimočne e, intenzívne pôsobia. A vieme, že okrem toho, samozrejme, sú vystavené ženy a dievčatá v diskriminácii e, v rôznych formách. Aj bez nejakej podpory a bez nejakého e, ďalšieho hodnotenia sú e, ženy veľmi aktívne v oblasti boja proti klimatickým zmenám. A pomáhajú budovať aj odolnosť v tejto oblasti. Tak tiež prichádzajú z iniciatívy. No ja áno, rovnáka a dôsledná participácia zien znamená to, že ženy sa viacej angažujú a prispievajú a vytvárajú aj plány, ako reagovať na klimatické zmeny a ako obchádzať, respektíve ako čeliť rizikám. Aj toto je jeden z významných faktorov, ale žiaľ, je tu ten aspekt e, stratégií, ktoré, na ktorých treba ďalej ešte popracovať. A samozrejme, treba pristúpať citlivo aj k otázke rodovej v tomto zmysle. A hovoríme aj o programoch, kde ženy vedú nejaké projekty alebo majú určité e, výhody a prínosy z toho, ale samozrejme ide o to, aby sme dokážali konkrétne financovať projekty tak, aby sme otázky rodové a klimatické zlúčili. Takže prečo je toto také nesmierne dôležité, tieto kroky? V roku 2015 2015 Svetová banka vydala správu o tom, že klimatické zmeny v regiónoch ako podsaharská Afrika, teda subsaharská Afrika a niektoré ďalšie, to sa týka vlastne asi 100 miliónov obyvateľov týchto regiónov, ktoré žijú v biede. Bez toho, že by sme poskytovali ďalšie nejaké prostriedky, tak to bude vedieť k tomu, že veľké množstvo, až milióny ľudí sa budú presúvať inde. až do roku 2050 by to mohlo byť obrovské e, počty. A preto je potrebné zamerať sa aj na otázky klimatických zmien. Takže v krátkosti máme pred sebou veľké príležitosti a klimatické otázky a rodové otázky eh, musíme zvážiť eh, naraz a to sa eh, musí prejaviť aj z hľadiska riadenia aj investícií. Preto aj komisia, aj členské štáty majú svoju úlohu v tom, aby sa zúčastnili na príprave materiálov, ktorí pomohli riešiť otázku klimatickej spravodlivosti. V súčasnosti zažívame situácie, ktorá, situáciu vo, vo svete značne výbušná a práve otázka spravodlivosti a rodovej rovnosti je veľmi dôležitá a ne, Nestačí to proste zahalovať do nejakej hmly. Takže veľmi sa teším na vaše vyjadrenia ohľadne tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegy Engstrom. A teraz mi dovolte, aby som odovzdala slovo pani Mary Robinson, bývalej prezidentské Jerska a predsedničke nadácie Merelbensnové. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A ďakujeme pani spravodajkyni, pani Engstrom. A naozaj vám prajem veľa úspechov s vašou veľmi významnou správou. Je to za veľmi dôležité, dôležité vypočutie práve na tému, o ktorej sa hovorí, teda klimatická spravodlivosť. Som veľmi rada, že ste ma pozvali práve pri tejto príležitosti. Sú to témy, ktoré mi ležia ozaj veľmi na srdci. A práve keď hovoríme teraz e, o tejto téme na výbore pre práva žien, tak e, môžem povedať, že e, aj samotná téma, ktorou sa dnes zaoberáme, je práve v súlade s parížským vyhlásením o klíme. Musíme sa teda tejto téme venovať aj na úrovni OSN. A v Lani som cestovala do krajín, ktoré boli postihnuté klimatickými zmenami, zmenami ako osobitná e, vyslankyňa e, v rámci javu El Niño. Navštívila som Honduras, bola som aj tzv. suchý koridor Latinskej Ameriky to, to je ten, tajný región, ktorý obvykle jav El Niño ovplyvňuje veľmi negatívne. S podporou zo strany organizácií žen v Hordugase som sa stretla s ženami v viacerých miestnych eh, obciach. Sedeli sme pod veľkým slovom, eh, stromom <laughs> pardon, a počúvala som, keď mi rozprávajú, ako žijú bez vody napríklad. Teda ako môžu žiť bez vody. Ale majú problémy. A tieto ženy mi vlastne ukazovali, ako boli rozhodnuté, že budú odolné a ako trebárs e, rozdávali vodu na prídel. A začali pestovať iné plodelie, pretože zistili, že kukurica v suchu nerastie dostatočne. Namiesto toho sa začali venovať pestovaniu zeleniny, aby zabezpečili nejakú výživu. Čiže aj toto je vlastne podstata našej debaty tu v parlamente. Ženy sú viac mm, ovplyvnené klimatickými mm, zmenami a v našej nadácii podporujeme to, aby sa viac e, sústredovala pozornosť priamo na ženy, ktoré žijú v takých podmienkách, ako som práve popísala. A preto e, e, si rada vypočujem aj názory Johnny Stephenson o klimatických zmenách. Je veľmi dôležité, e, že Európska únia sa rozhodla ísť cestou parížských záväzkov, že sa budú respektovať aj záväzky, ktoré sa týkajú ľudských práv aj rodovej rovnosti. Klimatické zmeny patria k veľkým eh, nespravodlivostiam, ktorých sme svedkami v súčasnom svete. A tí, ktorí najviac trpia, práve nespôsobili tieto zmeny. Niekoľko e, stupňov e, zmien v klimatických e, podmienkach znamená, že dochádza ku obrovským zmenám v živote mnohých miliónov ľudí. Preto potrebujeme viac ambícií zo strany krajín, kde dochádza k týmto zmenám a Možno si spomínate, že v prípravách na Paríž Európa zohrávala významnú úlohu aj z hľadiska toho, čo potom prebehlo v Paríži. Financovanie 100 miliard e, eur ročne do roku 2020, hlavne keď sa hovorilo o období 2014 až 2020, tam proste stovky miliónov majú byť vynaložené na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Európska únia sa zaviazala, že bude podporovať postihnuté krajiny a že bude investovať aj do inovatívnych moderných technológií. Ako vieme, klimatické zmeny, zmeny nemajú dopad len na obyvateľov v rozvojových krajinách, ale aj na tých, ktorí žijeme tu, v rozvinutej Európe. A tieto dopady sú ozaj veľmi tvrdé. A v budúcnosti ten dopad bude ešte iný. a dokonca aj iní ľudia v našej spoločnosti budú nerovnakým spôsobom postihovaní klimatickými zmenami, preto je potrebné pripraviť politiku, ktorá bude riešiť toto, aby sme dokázali e, zabezpečiť, že otázky klimatických zmien e, sú tie, ku ktorým sa bude pristupovať zodpovedne. Najprv mi dovolte venovať sa participácii. Vychádzame e, z záverov parížského samitu v tom zmysle, že sa musí zústrediť pozornosť na ľudí, ktorí sú postihovaní eh, neprimerane týmito klimatickými zmenami. A treba prijať podľa toho aj náležité opatrenia. Ženy počuť taktiež, teda hlas žien v tomto zmysle je taktiež počuť. A moja nadácia v spolupráci eh, s mužmi a ženami eh, získavame dôkazy, ktoré poukazujú na to, že ak sa ženy zúčastňujú aj do pripravovaných projektových akcií, tak to určite prichádza, alebo prináša veľké pozitíva pre ženy aj pre mužov. Napríklad aj pre nejakých farmárov, kde si vo Vietname na vidieku, aj tí mali povedzme veľké problémy e, s častými búrkami, ktoré dopadli na ich život a celkové živobytie. Takže OSN aj spolu s vietnamskými organizáciami, hlavne organizáciami žien, začali e, pracovať na e, možných riešeniach. Čiže treba e, napríklad sa dobre vedieť pripraviť pre, na nejaké búrky a vďaka dobrej príprave napríklad v Lani žiadne osoby pri týchto búrkach neprišli o život. Takže farmári mali možnosť potom aj zistiť, ako na nich pôsobia tie klimatické zmeny a ako si budovať tú určitú odolnosť voči klimatickým zmenám. Takže okrem toho treba e, venovať pozornosť popri klimatických otázkach aj otázke rodovej a otázke zaujatosti voči ženám. Takže aj kroky, ktoré sa prijímajú a budú prijímať v oblasti boja proti klimatickým zmenám, musia toto e, taktiež e, zohľadňovať. Napríklad nový akčný plán pre rodovú rovnosť. Hovorí sa tu o tom, že ďalšie kroky na podporu rovno, rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat. Proste toto je oblasti, ktorú Európska únia podporuje a ide o to, aby sa odbúrávali v tomto smere bariéry a aby sa umožnila väčšia účasť a zapojenie žien. Naša nadácia sa podiela tiež na zisťovaní konkrétnych krokov, ktoré treba urobiť, aby sme mohli urýchliť ten pozitívny rozvoj. Týka sa to odporúčanie ako stanovovanie inkrementálnych tých nejakých cieľov, ďalej budovanie kapacít pre ženy aj v rámci siete, ktorá sa zameriava na rodovú rovnosť. Účasť žien vedie potom k vytváraniu spôsobov v rámci aktivít, e, ktoré fungujú pod záštitou OSN e, v rámci akcie UNCCC. Musíme využiť eh, vedomosti žien, aby sme dokázali tieto ženy čo najlepšie zaangažovať. Aby ženy dokázali hovoriť v mene svojich komunít. A takže Ide o to, aby tie ženy vedeli aj vyjadriť svoje názory, aj postoje, nielen počúvať, čo im niekto iný hovorí. Toto znamená, že aj zmysluplná účasť žien na rozhodovaní poskytne väčší priestor pre úspešnosť takých krokov. Žiaľ, e, súčasnosti vo viacerých krajinách zaznamenávame takú situáciu, že e, sa vlády stavajú skôr proti takýmto aktivitám rôznych nadácií, ale musíme v spoločnosti významne ochraňovať tento priestor občianskej spoločnosti, pretože je nesmierne dôležitý aj z hľadiska rozhodnutí, ktoré sa e, vo svete prijímajú. A práve v tomto duchu by sme mali pristupovať aj ku klimatickej kríze. Napríklad, e, napríklad e, organizujú sa aj pochody. Minulé v sobotu bol takýto pochod v Dubline e, s podporou vedeckého, vedeckej komunity. A tiež sa to týkalo klimatickej spravodlivosti. Takže naozaj priestor klimatický je oblasť, kde môžeme ľudí zorganizovať a mobilizovať. A aj keď, e, povedzme, niekto nesúhlasí, aj to je významný hlas, ktorému treba načúvať. Potrebujeme ľudí uistiť o tom, že majú svoje práva a majú nárok, aby sa to, čo bolo prijaté v Paríži, aj náležite implementovalo. A to platí aj pre Európu, práve hm, v rámci hesla spojený v rôznorodosti. Je dôležité, že človek a ženy predovšetkým majú byť v centre záujmov. Aj v tomto ohľade chceme budovať budúcnosť, e, v ktorú môžeme pozitívne dúfať. Keď sa oprieme o vyjadrenie arcibiskupa Ar- Tutuho z Južnej Afriky, bolo to v New Yorku niekedy asi pred 6-7 rokmi a mali sme pred, aj mladých ľudí, ktorí na svojich tabletoch e, sledovali e, celé podujatie. Arcibiskup Tutu naozaj, keď e, hovoril pred mladými ľuďmi, tak veľmi ožil a moderátor mu povedal dosť ostro, prečo ste, pán arcibiskup, taký optimista. On no, povedal, nie, ja nie som optimista. Ja som väzňom nádeje. A toto je krásne, veľmi hlboký výraz, pretože toto je nádej. Nádej dáva človeku energiu, aj priestor na to, že naozaj dosiahne niečo, že niečo vykoná, nejaké zmeny nastanú. A týmto spôsobom vlastne človek môže prejaviť svoju aktivitu. A práve toto je vlastné aj vášmu výboru. Všetci sme tu vlastne tými väzňami nádeje. Ďakujem vám veľmi za vašu pozornosť. Máme tu toho veľa inšpirujúceho. Pokračujeme s vypočutím a teraz dostane slovo pani Elina Bartrom z Európskej komisie. Vedie e, jednotku A1 medzinárodné vzťahy DG Klima a bude musieť odísť o 5, pretože má iné záväzky a jej kolegovia, zástupcovia z D6 Climate Change z tohto útvaru budú k dispozícii na objasnenie, prípadné odpovede na otázky počas rozpravy. Takže teraz nech sa páči pani Elina. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je to privilegium, je to potešenie prihovoriť sa vášmu výboru po takých vážených hostiach a pani Robinsons naozaj dosiahla významné úspechy pri podporovaní klimatickej spravodlivosti a rodovej rovnosti. Nepochybne ste jednou z najvplyvnejších advokátok tejto agendy. Myslím si, že všetci sa môžeme veľa poučiť z vašej eh, múdrosti a skúsenosti. Okrem toho, že vediem útvar pre medzinárodné klimatické záležitosti, som aj predstaviteľkou delegácie EÚ a takisto sa zúčastním na práce rotujúcich predsedníctiev. Tento semester je to malské predsedníctvo a um, môj sparring partner um, Mojou sparring partnerkou je žena tentokrát. Za ostatné roky je to takmer pravidlo vrátane e, Paríža, keď zastupkyňou Luxemburgu bola žena, dokonca aj luxemburskou ministerkou životného prostredia bola žena. Všetkým nám to pripomína Connie Hedegaard, moju, moju E, predchádzajúcu komisárku, ktorá sa takisto zaoberala klimatickými zmenami, okrem inej agendy. A treba povedať, že isté osobnosti, nezabúdajme na mnohé ďalšie ženy vo vysokých funkciách, umožnili to, aby sa z Parížskej dohody stal komplexný dokument, ktorý zahrňa maximum tak, ako tomu je dnes. Parížská dohoda, o ktorej sa tu už hovorilo, zastupuje nový, nové východiska v zmysle klimatickej spravodlivosti, je možné poznamenať, že napriek namiesto toho, aby sa sústredila na zmierňovanie dopadov, tak ako to bolo počas kiotských dohôd, Parížská dohoda prináša adaptáciu a prostriedky implementácie, transfery technológie, finančnú podporu a budovanie kapacít. Toto všetko je rovnako dôležité, sú to rovnako dôležité prvky e, dohody. Parížská dohoda je dynamická, má v sebe istý prvok e, čestnosti, pretože všetci, čo sa na národnej úrovni zaviazali k, záväzkoch, e, k záväzkom, vytvorili istú agregáciu dôležitých dohôd zahrňajúcich aj malé ostrovné štáty, ktorých prítomnosť je ohrozená zvyšujúcimi sa hladinami mori. Čiže táto dynamika v dohodách umožňuje medzinárodným komunitám vrátiť sa k rokovacím stolom, vrácať sa k ním pravidelne a vyhodnocovať napredovanie, prinášať riešenia v tejto agende zisťovať, ako lepšie zakorporovať tieto ambície do národných cieľov. Parížská dohoda je, dôlež- je súčasťou alebo výsledkom intervládneho procesu, intergovernmentálneho procesu. Národné príspevky však treba preklopiť do politik, ktoré sú schopné akcie, ktoré e, väčšinou sú typické pre EÚ. Máme cieľe do roku 2030 znížiť e, o 40 hladiny v porovnaní s rokom 1990. Na tomto sme sa dohodli. Máme dekády skúseností pri implementovaní klimatickej a energetickej politiky, čo by mohlo uľahčiť e, transformáciu k takej spoločnosti, ktorá vôbec nevypúšťa emisie. Takto sa snažíme pracovať so všetkými našimi partnermi. Máme skúsenosti z tvorby politik, z tvorby pracovných e, právnych úprav a spolu s najvyspelejšími ekonomikami musíme uznať, že eh, tvoria 80 znečistenia a musíme teda hovoriť o termíne eh, spravodlivosť, klimatická spravodlivosť. Tieto najrozvinutejšie ekonomiky takisto majú najviac nástrojov na to, aby znížili počet emisí na globálnej úrovni. Ciele trvalo udržateľného rozvoja spolu s Parískou dohodou boli dôležitými milníkmi financovanie pre rozvoj Addis Abeba. Toto všetko sú prvky, ktoré súvisia a myslím si, že túto synergiu medzi rozličnými prvkami a dohodami musíme zachovať, pretože oni boli dosiahnuté na medzinárodnej úrovni a s cieľom univerzality. Nesmieme aby geopolitické nejasnosti a neistoty, ktoré teraz panujú, ohrozili túto univerzálnosť. Ešte stále e, ťažíme z dynamiky tejto transformácie a rozliční aktéry občianskej spoločnosti v spolupráci so súkromným sektorom navodzujú zmenu, ktorá je potrebná, aby sme sa udržali v tom správnom smere, v smerovaní. Ešte čosi k rodovému hľadisku. Som presvedčená, že rodová rovnosť a dávanie právomoci do rúk ženám spolu s ľudskými právami sú nevyhnutné na to, aby sa vytvorila medzigeneračná rovnosť v súvislosti s klimatickými zmenami. Ženy sa väčšinou starajú o rodiny v poľnohospodárských spoločnostiach. Je to tak a je to závažný fakt. Pri rokovaniach o klimatických záležitostiach treba zabezpečiť plnú participáciu žien a rodovú rovnosť, e, zapracovanie rodového hľadiska ako podmienka úspechu týchto rokovaní v Paríži. EU podporovalo silné odkazy na rodovú rovnosť v dokumentoch a spolupracovala Európska únia s partnermi. E, aj keď nie všetky e, snahy boli zapracované do Parížskej dohody, Parížská dohoda stále hovorí, podobne ako to uviedla pani Robinson, podporuje rodovú rovnosť a všetky aktivity, ktoré prispievajú ku klimatickým e, snahám zvrátiť klimatické katastrofy. E, v úvodných ustanoveniach, ktoré sa väčšinou využívajú na také globálne všeobecné konštatovania pri rezove sa objavila aj táto téma a pre nás je to e, životne dôležité. Teraz niečo konkrétnejšie. Európska komisia nielen veľmi aktívne participuje k akč- v akčnom programe, toto bolo zjavné, poznamenali sme si to všetci, ale jedna z mála krajín podporila aj e, financovanie, účelovo viazané financovanie na rodové záležitosti. Ja som si poznamenala so záujmom možné opatrenia, ktoré by mohli prekonať výzvy v celkovom procese a ako donory samozrejme by sme chceli riešiť túto záležitosť, preskúmať ju ešte viac. Európsky rozpočet sa zameriava na rozvojové krajiny, a máme tu extenzívne programy budovania kapacít pre tieto rokovania. Takže si myslím, že zdieľame snahu posunúť veci ďalej na vyššiu úroveň. Čo sa týka adaptácie na klimatické zmeny, sme si vedomí, aké veľmi dôležité je venovať pozornosť sociálnym záležitostiam a znevýhodneným. Komisia v súčasnosti pracuje na posudzovanie adaptovania v tomto zmysle v rámci EÚ. Evaluačný proces nám poskytne informácie o tom, čo dobre funguje a čo zostáva stále výzvou. Súčasné politiky EÚ o adaptačných stratégiách treba zrevidovať a zabezpečiť, aby boli zapracované aj zraniteľné skupiny kontexte rozvojovej spolupráce veľmi úzko spolupracujeme s kolegami v DG DEVCO, čím zabezpečujeme, že sa do úvahy berú nielen klimatické aspekty, ale rodové aspekty a aspekty inkluzívnosti. Bojujúc proti dogmám a toto všetko e, treba dobre overiť a zapracovať, kým sa príjmu finančné rozhodnutia príslušnými orgánmi. Rada by som dospela k záveru vyhlásením, že berieme vážne naše záväzky v oblasti klimatickej spravodlivosti a rodovej rovnosti a spolupracujeme so všetkými partnermi, aby sme túto agendu posunuli na vyššiu úroveň a rokovali o nej. Komisia zostáva otvorená všetkým záujmovým skupinám a aktérom, nielen v Bruseli, ale aj počas rokovaní, pretože si myslím, že je dôležité, aby nás vnímali ako spolupracujúcich, ako pracujúcich v súčinnosti. Musíme vysielať signály v tomto zmysle. To je zásadne dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pani Bartrum. Našim ďalším rečníkom je Stefany Delsoto, je programovým úradníkom v organizácii Le Monde Ďakujem pekne, hovorí Pani Del Zoto, ďakujem, že ste nás pozvali na toto vypočutie. Som veľmi rada, som poctená tým, že som tu. Stročný úvod, Le Monsoul Fam je belgická mimovládka, ktorá sa sústreďuje na rodovú rovnosť a rozvoj. A boli sme aktívne e, v, na poli medzinárodnej spolupráce vzdelávacích a sociálnych pohybov za ostatných 20 rokov. Cieľom tejto mimovládky je podporiť rodovú rovnosť a solidaritu na severe a celkovo globálne v spolupráci s partnerskými organizáciami v Afrika a, La- a Latinskej, Latinskej Amerike. Páči sa nám kolegiálna výmena a vzdielanie výzvy v tomto smere. Mm, toto veľmi potrebujeme aj v tejto téme. Pripravila som si tú prezentáciu pre túto príležitosť, ale keď beriem do úvahy to, čo e, riešili predrečníci, tak asi preskočím niekoľko diapozitívov, aby som nehovorila o veciach, ktoré sú už e, zastarané, staršie. Rada by som povedala, že sú tu isté predbežné e, zváženia. Ako viete, Stále pretrváva štruktúrálna nerovnosť medzi mužmi a ženami a napriek faktu, že ženy nie sú homogénou skupinou, iba fakt, že žena je ženou, môže byť príčinou diskriminácie vo svete a medzinárodné nástroje a záväzky, ktoré sa snažia zmierniť túto nerovnosť, e, boli e, uplatnené v praxi. Mnohé štúdie a prehľady ukazujú dopady tejto nerovnosti v súvislosti s klimatickými zmenami, ako sú ovplyvnené ženy dôsledkami klimatických zmien, najmä preto, že v mnohých krajinách sú to ženy, ktoré sa starajú o domácnosť, o potravu, o prežitie svojich rodín, vrátanie pestovania potravín, um, produktov na, v potraviny a dôležité Dôležité je mať na mysli, že koncept rodu je vlastne sociálnym konštruktom, ktorý odráža kodifikované vzťahy medzi mužmi a ženami a mocenské vzťahy. Sú tu hierarchické účinky a samozrejme môžeme e, meniť e, tieto vzťahy, ale nie časovo a priestoro ich zmeniť na dobro. Rodový prístup, zapracovanie rodového hľadiska znamená podporovanie participácie žien, to je zásadne dôležité, ale nie je to len e, toto. Ide tu aj o existujúce e, vzorce, pretrvávajúce vzorce a štruktúrálne nerovnosti. A keďže politiky nie sú rodovo neutrálne, je dôležité brať do úvahy aj tieto rokovania o klimatických zmenách a príslušné pridružené politiky. Treba povedať, aj to, že presadzovanie ľudských práv žien je výzvou, najmä berúc do úvahy rodovú nerovnosť, ktorá súvisí s dlhodobými zmenami, postojmi, mentalitami, správaniami sa. Nástroje pre ľudské práva sa nedajú presadzovať bez politickej vôle, vôle bez transparentnosti demokratického dohľadu a vhodných príslušných rozpočtov. E, bolo by možno zaujímavé použiť príklad partnerských organizácií Gente Bolivia z Bolívie. Je súčasťou širšej siete ktorá sa zaoberá tým, ako ženy menia hospodárstvo a ekonomiku. Spolupracovali sme na projektoch e, počas troch rokov. E, šlo tu o presadzovanie tradičných poznatkov žien a integrovanie odporúčaní do verejných politik o klima- klimatických zmien. Veľmi stručne by som si dovolila povedať vám, o čom to bolo. Prvá časť sa týkala participatívnych e, prieskumných aktivít, na, e, ktoré mali akademický rozmer a praktický rozmer pre ženy v lokálnych komunitách v teréne. Mnohé organizácie žien a organizácie obhajcov ľudských práv majú pocit, že je dôležité aj začať jednoducho od základu z, priamo v teréne a potom prepojiť akademické poznatky a tieto lokálne komunity terénne zistenia. Pretože realita, tak ako ju žijú ľudia priamo v teréne, sa musí prepojiť s akademickými poznatkami. Ženy zažili dramatické zmeny v ostatných rokoch, pretože sú vystavené mnohým prírodným katastrofám, Napríklad to, že dážď e, sa stal javom, ktorý sa nedá už tak dobre predvídať a predpovedať. E, takisto voda, pitná voda nie je taká dostupná, ako tomu bývalo predtým. Od vody závisí výroba potravín, jedla a od toho zasa závisí samostatnosť, sebestačnosť. Ďalšou témou bola migrácia. Tá sa tu tiež už spomínala v Bolívii muži buď odchádzajú do miest a dokonca niekedy ženy z rodín odchádzajú do miest a zažívajú tam situácie, kedy sa v domácnostiach, e, keď pracujú pre iných, e, sú vystavené násiliu viac, ako by tomu bolo doma. Veľmi dôležité je preukázať, že ženy konajú už, urobili konkrétne kroky, využívajú svoje tradičné poznatky a vedomosti o pôde, nachádzajú alternatívy, aby zmiernili niektoré dopady klimatických zmien, napríklad e, zmena plodín, používanie organických hnojív, iný manažment poľnohospodárstva a podobne. Tento projekt podporuje takisto ženské líderstvo a úspešné aktivity obhajoby, prevencie a zmierňovacích opatrení. Takisto tu je tvorba rozpočtov so zapracovaním rodového hľadiska na lokálnej aj národnej úrovni. Treba povedať, že bol aj predchádzajúci projekt, ten trval 3 roky ktorý pomáhal e, dávať e, ženám do rúk právomoci, byť si vedomé svojich práv a to malo základný dopad, pretože to ukázalo, že ženy môžu byť sebestačné, suverenné pri produkovaní potravín, ak sa dá ju zdieľať poznatky a osvedčené praktiky, ak sa vytvorí sieť s inými ženami v regióne. A ženy potom e, sa dovolávajú svojich práv a trvajú na právach matky zeme a na dôležitosti zapracovania konceptu bien e, do no, rokovaniach o zmenách klímy a súvisiacich aktivít to znamená právo žiť taký život, ktorý stojí za to žiť. A rada by som tu obhajovala aj potrebu dostatočného financovania, nielen krátkodobo financovať e, mimovládky v teréne. V tomto špecifickom prípade Bolívia vstúpila do e, klubu alebo kategórie krajín so strednou výškou príjmu, a vieme, že v takýchto krajinách sú ľudia zraniteľní. Dokonca aj v bohatých krajinách stále sú kategórie ľudí, skupiny ľudí, ktorí sú zraniteľní, aj keď HDP sa zvyšuje, nehovorí, nie je to smerodajný ukazovateľ o tom, či spoločnosť ako celok naozaj sa posunula na vyššiu úroveň. Pripravila som si aj niečo o ženských právach a klimatických zmenách v súvislosti Neviem, či sa to už e, predchádzajúci rečníci nepodarili, e, nepokúšali a nepodarilo sa im to dostatočne vysvetliť, preto to preskočím. Budem hovoriť o rodovej agende a klimatických zmenách a trvalo rozvoji. Myslím si, že to sú paralelné záležitosti a e, možno je veľmi zaujímavé, že v Riu 1992 sa veci istým spôsobom prepojili keď vznikol princíp 20 a deklarácia, ktorá bola prvým medzinárodným nástrojom, ktorý uznal dôležitosť zapojenia žien. A takisto by som rada poukázala na to, že COP22 v Marrakeši na jeseň minulý rok podčiarkol prin, princíp koherencie v zodpovedných politikách, kde je zapracované aj rodové hľadisko. Ďalej tu máme Pekingskú deklaráciu a ďalšie vyhlásenia. Je to dôležité, pretože tieto opatrenia môžeme začleniť do rámca všeobecného rámca ľudských práv. Takže tu vidíte fotografiu ďalších účastníkov. Tu ide skôr o občiansko-právne aspekty. Ľudia si čas zvedomujú, že mimovládky eh, v oblastiach eh, životného prostredia a rodových práv eh, by mali viac spoločné úsilie, takže to je teraz čoraz častejšie. Pokiaľ ide o odporúčania, spoločne s partnerskými organizáciami a inými organizáciami na ochranu práv žien e, vypracovali nejaké odporúčania. Nič naozaj nové tam nie je, nebudem to ani čítať. Chcem len zdôrazniť e, účasť žien na rokovaniach, e, že by sa to malo diať nielen na najvyššej úrovni, ale na všetkých úrovniach počnúť s tou lokálnou. Je tu aj otázka rodovo špecifických posúdení vplyvov. Ďalej otázka riešenia štruktúrálnych e, nerovností, čo nachádza zachádza nad e, rámec e, nejakého rodovo zameraného posudzovania. Takže otázky sexuálnych a reprodukčných práv, to je ďalšia dôležitá oblasť, otázka prístupu žien k pôde, kontrola pôdy a zdrojov a ďalej otázka financovania, čo je jeden z ďalších bodov, ku ktorým sa ešte vrátim. Chcela by som vám ukázať túto mandalu. Bohužiaľ je to po francúzsky, ale je to výsledok eh, kreatívnej práce eh, našich partnerských organizácií, alebo teda s nimi. No a prečo vám to ukazujem? Chcem vám ukázať, že eh, práva pre ženy, aby ich bolo viac, že tu nede iba o ekonomické práva, lebo to je vec, na ktorú sa poukazuje najčastejšie v tejto súvislosti, ale že mm, skupiny žien v teréne to vnímajú ako niečo individuálne aj kolektívne. Sú tu rôzne aspekty tých práv alebo právomocí, či je to moc ako dominácia, alebo je to e, právomoc ako schopnosť kontrolovať zdroje, znalosti, zručnosti. Potom je to možnosť vnímať cez prizmu solidarity, e, aktivizácie v spoločnosti, v komunite. E, ďalej sa dá vnímať aj v súvislosti so sebavedomím, sebaurčením, možnosťou rozhodovať sama o sebe. Čiže to má mnoho dimenzií a iste to nie je iba ekonomická oblasť. Takže čo sú tie kľúčové otázky, na ktoré je potrebné poskytnúť odpovede? No už e, samozrejme, že integráciu rodových práv e, do klimatických zmien. O tom nemôžeme hovoriť bez toho, aby sme riešili otázky typu ľudské práva a ich dodržiavanie. Účasť žien e, to vraj má viesť k zvýšeniu efektívnosti, ale v Marakaši sme videli tam došlo k určitej zmene perspektívy, e, skôr také ľudskoprávne hľadisko sa teraz uplatňuje. A ja chcem povedať, že ženy už konajú, už sú aktívne, už sa efektívne zúčastňujú, ale musia byť zastúpené a prítomné aj v rokovaniach. Je dôležité uvedomiť si, že súčasný hospodársky a zbojový vzorec je možno súčasťou skôr problému než riešenia, čiže je potrebné položiť si otázku, či model vychádzajúci z neplatenej práce žien, vychádzajúci z nekonečných prírodných zdrojov, či takýto model môže naďalej fungovať alebo nie. Sú tu autory, ktorí porovnávajú komodifikáciu žien s komodifikáciou e, prírody a to sú naozaj úvahy, ktoré z etického hľadiska sú na mieste. Potom tu máme dôkazy o náraste násilia na ženách v istých častiach e, sveta, e, ktoré sú vystavené klimatickým zmenám viac, sú tam katastrofy spojené s klimatickými, zmenami, s klimatickými zmenami a tak ďalej potom e, násilie na, ženiach, na ženách v oblasti e, využívania zdrojov. Čiže naozaj toto všetko je potrebné vnímať v súvislostiach. Ďalej tu máme krátkodobé a dlhodobé individuálne a kolektívne práva. Ďalej tu máme otázku patentov, e, zaberania e, pôdy. A toto tiež zaslúži našu úvahu. A potom a to už tu odznelo, pani Robinson to už povedala, je dôležité počúvať sa navzájom a učiť sa jeden od druhého. A toto musí prebiehať prierezovo, naprieč sektormi a naprieč rôznymi úrovňami. Takže aby som to tu uzavrela, kríza je tiež istou príležitosťou a naliehavé hrozby ktoré sú pre niektorých eh, každou realitou, by mali byť príležitosťou naozaj spolupracovať a privodiť skutočnú zmenu. To znamená samozrejme stanovanie cieľov a znamená to aj eh, potrebné finančné vybavenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pani Delzoto. A ako posledná, ale nemej dôležitá, vystupí pani Gianni Stafanson ktorá je z Rady Sámy a z Arktickej rady. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Vážené ženy, vážení muži, Nezáleží na tom, ako sa identifikujete, ako ktoré pohlavie, alebo možno žiadne pohlavie. Chcem hovoriť eh, s vami všetkými a povedať vám môj príbeh. Jedného dňa si sa vypočujeme aj všetky vaše príbehy, príbehy vás všetkých. Ja sa volám Jani Narodila som sa v pastierskej rodine a stále e, žijem s takouto rodinou. Môj život vyzeral takto. Mm, vlastne vychovávali ma tak, že keď e, sa o dobytok staráme dobre a keď e, ono dobre žije, tak sa dobre žije aj nám. Takto to vnímam aj ja. No a ja to naďalej eh, žijem v regióne, eh, kde eh, chováme soby, sme teda etnikum sami, žijeme v Škandinávii a naozaj máme hlboký vzťah s, našim, s našou pôdou, s našim prostredím a máme aj nástroje, k ktoré nám slúžia na komunikáciu s prírodou, načúvanie prírode, komunikáciu s ňou, s ňou. A tiež počúvame tie vzorce, alebo chápeme, snažíme sa pochopiť tie vzorce, eh, podľa ktorých príroda eh, funguje. Ale 25 rokov dozadu sa čo si zmenilo. Príroda nám prestala tieto vzorce ukazovať, eh, stala sa nepredvídateľnejšou a ten stres v prírode je väčší, ako by niektorí povedali niektoré e, obdobia e, zostali e, zachované, stredajú sa viac či menej pravidelne, ale sú tu aj nové veci, ktoré naozaj vplývajú na môj každodenný každodenný život. Tá klimatické zmeny naozaj vnímam na, na vlastnej koži. Nie je to hrozba, nie je to hrozba, je to skutočnosť a je to naozaj niečo veľmi, veľmi závažné. Pre nás je naozaj podstatné, aké je počasie. E, súvisí s tým e, to, či máme, e, aký, aký bude náš život. Je to téma našich rozhovorov pri stole, našich telefonických rozhovorov a tak ďalej, pretože náš život naozaj závisí od počasia. My musíme byť schopní pripraviť sa na to, čo bude. A to isté platí aj pre vás. Ja teda som z generácie klimatickej zmeny, ja som počúvala tých starejších, starších, eh, hovorili o eh, klimatických zmenách a je to znepokojujúce a naozaj to optimisticky nevyzerá, ale je dôležité, aby diskusie naozaj realizovali, aby naozaj prebehli, aby sme urobili potrebné kroky, aby sme eh, mohli tieto, tieto naozaj ťažké rozhodnutia príjmať v našich politikách, v našom každodennom živote. a je naozaj zmenu systému, eh, zmenu života, my všetci. Mnohí z vás eh, si možno kladú otázku, ako môže klimatická zmena vnímať, eh, vplývať pardon, neustále na ničí život. Ja e, žijem s osobmi každodenne, musím ich brať na pastviny, musí to byť bezpečné a tak ďalej. No ale keď sa mm, podnepne mm, naozaj rýchlo, rýchlo mení, 35 stupňov, v zime je dokonca zmena v rámci jedného dňa, tak toto topí, e, topí e, sneh a vytvára sa na ňom e, taká ľadová vrstva a naozaj soby sa potom ťažko dostávajú k potrave, ktorá je pod tým snehom. Čiže my musíme hľadať nové pastviny vhodné na ich pašu. A naozaj veľa aj prší e, v zime. A v zime by nemalo pršať, malo by iba snežiť. A toto znova len posilňuje tú ľadovú vrstvu, ktorá znemožňuje vyňuchať sobom, e, kde sa nachádza potrava pod tým snehom. A e, oni potrebujú tú potravu a musia miniať čas z energie na to, aby ju našli. Keď sa malé soby narodia na jar, a keď e, začne pršať, tak je to naozaj e, rozsudok smrti, tak povediať, pre tieto e, malé soby. E, naozaj nemajú šancu prežiť. A, e, pre mňa to bolo vždy smutné a teraz podobne sa cez moja, moja mladšia, mladšia dcera, e, pardon, sestra. Takže e, je to problematické pre soby, ale aj pre ľudí, pretože e, nestabilita ľadovej pokrývky e, v jazerách sú tam, tie prúdy sa líšia, sa menia, taktiež v riekach. E, Kedy si rieky, ktoré bolo bezpečné prekročiť, e, tam už to bezpečné nie je. E, často sa prelamujú tie lady pod nami. V roku 2013 300 osobou zomrelo pri prechode riekov e, po lade. A my sme sa mohli iba bezmocne prizerať. A to sú naozaj klimatické zmeny, ktoré spôsobujú smrť nielen zvierat, ale aj, aj, aj ľudí. My platíme vlastnou krvou, ja platím eh, krvou mojej rodiny a mm, zrejme budem naďalej e, na tom takto, ak nedôjde k zmene, k zmene celého systému. Takže potrebujeme obnoviteľné zdroje energie, musíme na ne prejsť, musíme celý náš životný štýl tak, tým, takýmto spôsobom prestaviť. Ale obnoviteľné zdroje, zelená energia. Toto všetko ide ruka v ruke s veľkou, veľkou zodpovednosťou, pretože momentálne po celom svete pôvodné obyvateľstvo, ich práva sú porušované, ich ľudské práva sú porušované vzhľadom na prechod na zelenú energiu. A aby ste to nechápali e, nesprávne, ja chcem zelenú energiu, ja som samozrejme za e, takúto energiu, potrebujeme ju, ale nemôžeme e, v jej prospech e, porušovať práva ľudí, práva pôvodného obyvateľstva. E, títo ľudia, muži, ženy, mladí, e, títo často mm, sú unášaní, zabíjaní len preto, lebo chránia svoje pôvodné a snažia sa uchrániť prírodu na nich. V Švedsku momentálne máme viacero komunít, ktoré bojujú proti veterným elektrárňam, ktoré majú vzniknúť na e, pastvinách sobov, e, čo by vlastne vyklačilo e, soby, ale aj ďalšie zvieratá, lebo sa nebudú chcieť priblížiť k týmto, k týmto elektrárňam. Kto spotrebúva túto energiu? Tí spotrebitelia, ľudia v mestách, v iných regiónoch. A tu sa vraciame k situáciám podobným 50. E, rokom alebo ešte začiatku minulého storočia, kedy sa stavali vodné elektrárne. Aj vtedy sme museli naše pôvodné územia opúšťať. E, a keďže energia, jej spotreba neustále narastá, keďže chceme udržateľnejšiu energiu, kto za to zaplatí, e, čo bude tá skutočná cena vašej spotreby, vašich spotrebných potrieb ja by som to vedela e, celkom dobre povedať. Potrebujeme naozaj klimatickú spravodlivosť, potrebujeme naozaj udržateľnosť. Nemôžeme predsa mať udržateľné udržateľné eh, ťažobné eh, činnosti alebo eh, zelenú ťažbu ropy alebo zemného plynu. Musíme sa posunúť na tento rámec v našom uvažovaní. A preto som rada, že som na takomto vypočutí, prvé vypočutie na tému klimatickej spravodlivosti. Naozaj vám musím zatlieskať, naozaj vám tlieskam. Ale prečo vám to tak dlho trvalo? Mám pre vás aj jednu výzvu, pokiaľ ide o klimatickú spravodlivosť, je spravodlivosť iba vec, ktorú dáme tým, ktorí hovoria rovnakým jazykom? Tým, ktorým komunikujú v ľudskej forme, alebo majú aj iný nárok na spravodlivosť? Majú aj oni práva? Nenarodené deti majú práva? Majú aj zvieratá práva? aj keď nehovoria vašim jazykom alebo nie sú schopné komunikovať spôsobom, ktorému rozumiete, nemôžu sa postaviť za svoje práva, tak to dokážeme my. Majú rastliny práva, majú rieky práva. Má matka zem práva. Takýto koncept klimatickej spravodlivosti zahrňa aj takéto práva. Všetky tieto práva Napríklad právny štatút dostala e, nedávno rieka na Novom Zélande a toto je moja víza pre Európsky parlament. K tomuto sa musíme dopracovať. Status práv pre matku zem. Práva rieky, nenarodených generácií. Ďakujem pekne. Well, Thank you, Stephens. Ďakujeme pekne, pani Stefanson. A teraz máme asi 25 minút na vystúpenia e, zo strany pléna výboru. Sú tu prosím nejakí, nejakí poslanci, ktorí chcú vystúpiť. Najskôr dáme prvé kolo, potom budú odpovede, uvidíme, ako to pôjde, či sa to podarí a potom možno bude druhé kolo v závislosti od času. Maria, nech sa páči, ďakujem. Marie, e, budem hovoriť po francúzsky. pretože je dôležité používať naše vlastné jazyky, že? Chcem sa v prvom rade poďakovať za tieto rôzne svedectvá, ktoré tu dnes odzneli. Áno, ja som dosť hrdá na to, že sa môžem zúčastniť tejto dnešnej rozprávy vo výbore pre práva žien, kde sa často hovorí o témach, ktoré iné výbory neriešia, neriešia až tak často. No a je tu táto nádej, že sa veci podarí zmeniť, hoci tie dnešné signály nie sú vždy pozitívne, ale ja dúfam, že, alebo myslím, že táto nádej, nádej v tomto výbore eh, naozaj má, má veľkú podporu eh, a chceme sa zapojiť do tých rôznych, rôznych procesov. To, čo tu odznelo, teda, že e, rodový pohľad na túto vec je dôležitý, ale že je potrebné si položiť otázku toho modelu, v ktorom žijeme, že to je zásadné, že tento je potrebné spochybňovať. Mňa mrzí, že e, zastupkynia komisie musela odísť, ale myslím, že ju niekto nahradí. Takže mi chýba taká koherentnosť politik v Európskej únii ja som e, si vypočula komisiu, komisia hovorila o COP21, hovorila o výboroch DVD e, a tak ďalej, e, ktoré majú pomáhať tým najzraniteľnejším krajinám, aby aj tam začalo dochádzať k zmenám toho modelu. Zároveň však som bola aj, alebo som aj v inom výbore, je to výbor pre medzinárodný obchod, tam tiež pôsobím. A pokiaľ ide o obchod, medzerný obchod, lebo toto je predsa vec, ktorá posilňuje intenzívny ekonomický model, v ktorom žijeme, teda nadprodukcia, nad spotreba a toto posilňuje globalizácia, ktorá sa neustále zrýchluje. Ja nie som proti globalizácii, ja som proti e, urýchlenej a neregulovanej e, globalizácii. No a ten model, na ktorom tu pracujeme tu v Európe, alebo tie modely, ktoré tu vypracúvame, tak to sú modely, ktoré posilnia, posilnia práve e, globálne oteplovanie. Dohoda s Kanadou napríklad, o ktorej sme hlasovali Európsky parlament prednedávnom, e, priamo dáva zelenú využívaniu bridlicového plynu. Čiže rešpektujeme COP21? keď dáme zelenú novým plynovodom Kanade v súčasnosti. Takže na jednej strane máme COP21, to sme podpísali, na druhej strane podpisujeme dohody o voľnom obchode s partnerom Kanadou. Áno, je to priateľ, ale zároveň, pokiaľ ide o zmeny, mm, Kanada nezaviazala dostatočnej miere. A potom ešte druhý príklad. Tiež sme podpísali dohodu o voľnom obchode s Ghanou. Ja som tam bola s kolegyňou Hautala minulý týždeň. Sme boli obe v Ghane. A vidíme tam tú katastrofu, katastrofu, e, ktorú posilňuje táto dohoda, pretože produkty intenzívneho polnospodárstva sa takým budú vyvážať a oslabuje sa e, produkcia, ktorej sa venujú, venujú ženy. Takže nielen, že e, ochudobňujeme pôdu, ale ochudobňujeme aj ženy, ženy, ktoré často mm, sa starajú o živobytie svojich rodín a tlačíme ich, tlačíme ich e, e, na okraj, e, lebo chceme produkciu produktov, ktoré sa vyvážajú sem k nám. Čiže dohoda o, voľnej obchode, o voľnom obchode s Ghanou iba zhoršuje, zhoršuje situáciu v teréne. Výbor FAM, to je naozaj môj obľúbený, naozaj tu odvádzame obrovský kus dobrej práce, ale mám pocit, že náš výbor by mal mať možnosť mať oveľa silnejšiu víziu, a viac vplývať na to, čo sa deje v iných výboroch, ako napríklad výbor pre zahraničný obchod. Bohužiaľ, tento parlament, a súhlasím s vami, že je tu práca, ktorú ešte budeme odviezť, ale v tomto parlamente je väčšina, ktorá je tak povediať schizofrenická. Čiže tu vo výbore FAM e, vám povedia, áno, treba bude bojovať za práva žien, je potrebné bojovať proti ochudobňovaniu a tak ďalej. A zároveň, keď sa títo istí ľudia nachádzajú v inom výbore alebo v pléne, tak potom hlasujú v prospech takýchto deštruktívnych dohôd. Takže ja si myslím, že by sme mali naozaj e, bojovať za koherentnosť politikmi tu v Európskom parlamente, aj vy tam v komisii. Myslím, že Digitrade e, koná tak e, trošku separé, možno až príliš separé, pokiaľ ide o tieto obchodné ciele, takže naozaj e, bude potrebné byť veľmi, veľmi silný. A ešte jedna vec k občianskej spoločnosti. My naozaj veľa spolupracujeme s občianskou spoločnosťou, fandíme jej, ale mám pocit, že momentálne akoby všetká zodpovednosť bola na jej pleciach, pleciach občianskej spoločnosti. Keď sa pozrieme na tú moc peňazí, e, keď sa na ekonomiky rozvojových krajín, občianská spoločnosť to tam nezvládne, nezvládne, pretože je vyčerpaná. Keď sa s nimi stretávame v tých rôznych krajinách juhu alebo aj severu, táto občianská spoločnosť je vyčerpaná vzhľadom na tú ekonomickú a priemyselnú lobby, ktorá platí, platí obrovské sumy, aby mohli robiť, e, čo chcú, ako chcú a tak ďalej. Takže naozaj je to veľmi nebezpečná hra, ktorá sa tu hrá z oči voči občianskej spoločnosti. Často ju vnímame ako isté alibi alebo istú záruku, ale nemá možnosť korektne fungovať. A toto je naozaj taký apel na záchranu tejto občianskej spoločnosti, ktorá podľa môjho názoru má až príliš zodpovednosti, pokiaľ ide o ten model, ktorý momentálne vo svete funguje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Heidi Hautala. Ďakujem pekne a chcem sa poďakovať všetkým za ich prezentácie. Pred dvoma rokmi som e, mala zaujímavý a zároveň e, som smutný zážitok, pretože tu boli e, pôvodné Guatemaly, ktorí sem doviedli Carbon Watch a iné mimovládky a oni boli, oni boli presne obeťou jedného z veľkých projektov čistej energie. E, myslím, že Jany e, poukázala na takúto situáciu, čiže ide o pôdu, prístup k vode, ide teda e, o vyhnanie týchto ľudí z ich staročných obydlí území a ponechanie ich na pospas osudu. A toto bolo certifikované ako mechanizmus čistého rozvoja OSN. Išlo o vodnú elektráreň. No a niektorí z kolegov, tuším, nás bolo tri alebo štyria sme boli a začali sme e, s týmto fórom OSN rokovať. A aj sa podarilo dopracovať k určitému pohybu. Nemôžem vám povedať, či sa niečo zmenilo priamo v teréne, ale možno pokiaľ ide o správu kolegyne Engström, chcela som spomenúť, že musíme mať dohľad nad tým, čo tieto medzinárodné e, fóra, často aj e, organizácie OSN robia, e, robia na úkor e, zraniteľných, či už sú to ženy alebo pôdne obyvateľstvo, ľudia, ktorí žijú z tej pôdy a tú pôdu potrebujú, aby mohli pokračovať vo svojom tradičnom životnom štýle, tradičnom získavaní e, živobytia. A taktiež ľudia, ktorí žijú v arktickom severe, na arktickom severe, že hája svoje práva. Ja viem, že to nie je vždy také jednoduché, ale ja dúfam, že sa nám to podarí zohľadniť. A možno mm, na Mary Robinson by som mala jednu otázku, lebo vy ste Mary veľmi aktívna v klimatických procesoch. A máte pocit, že sa dajú nejako zmeniť tieto, tieto politiky klimatickej zmeny, klimatickej politiky? Je nejaká šanca? Áno, k tej otázke sa vrátime, keď dáme slovo našim hosťom, ale máme tu ešte ďalších, ktorí sa chcú niečo spýtať. Pani Petýr má teraz slovo. našim... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj našim hosťom za ich prezentácie. Áno, mali by sme všetci vnímať e, klimatické zmeny ako niečo závažné, pretože naozaj môžu viesť destabilizácii sveta, ak e, všetky krajiny nebudú naozaj sa snaží do všetkých síl zakročiť proti klimatickým zmenám. Musíme samozrejme najviac alebo prvom pomôcť tým, ktorí sú najohrozenejší. Ak e, neumožníme technickú a finančnú pomoc a distribúcia bude spravodlivá a bude zohľadňovať e, potreby rozvojových krajín v takom prípade, vytvoríme konflikty, pokiaľ ide o prístup k vode, pokiaľ ide o prístup k pôde. A zavládne chudoba. Potrebujeme solidaritu a nejaké spoločné vedenie, aby sme zvládli tie výzvy, pred ktorými stojíme. Takže musíme to naozaj brať eh, seriózne, pretože ani jedna krajina sama nebude schopná popasovať sa úspešne s klimatickými zmenami. Musíme konať spolu, potrebujeme konkrétne opatrenia také dlhodobé investície do nášho vlastného prežitia, pretože je isté, že bude dochádzať k migrácii vzhľadom na klimatické zmeny, pretože ubúdajú zdroje, či už to nerastné suroviny alebo potraviny a tak ďalej. A postihne to celý svet. Tieto zmeny naozaj postihnú celý svet. Schôdza v Atlante tam sa hovorilo o takýchto problémoch a naozaj je zaujímavé pozrieť sa na štúdie, ktoré vydal Massachusettský výskumný inštitút. Podľa nich klimatická zmena má negatívny vplyv na úplne všetko, všetky aspekty života. Podľa nich od 31. 1931. do 2010. Každý eh, nadmerne teplý deň viedol k tomu, že sa až 1600 detí denne v USA nenarodilo. Takže toto je um, vec, ktorú je potrebné brať naozaj seriózne a prichádzať s konkrétnymi riešeniami. Čiže sexuálne a reprodukčné práva napríklad Mm, toto zameranie iba na to, toto nie je odpovedou na, eh, na problémy s právami žien. Takže mm, naozaj musíme odpovedať na konkrétne problémy, musíme naozaj eh, pomôcť eh, tým najzraniteľnejším. Musíme viac využívať obnoviteľné zdroje energie. Energetická účinnosť je v tomto kontexte kľúčová a v mojej aktivite sa zameriam presne úlohou, zameriam na úlohu žien v tomto kontexte. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým, ktorí e, prispeli. Nemám pocit, že by sa bolo slovo hlásil ešte niekto ďalší, takže navrhujem nasledujúci postup. Každá z hostiek dostane čas 2 či 3 minúty na uzavretie pretože máme čas i do pol a teda Mary Robinson potom dostane možnosť celý ten panel uzavrieť a potom spravodajkyňa bude mať naozaj už záverečné slovo. Takže keby sme išli v takom poradí, v akom odzneli prvé, prvé príspevky, takže komisii by som dala slovo ako prvé. Nech sa páči, máte slovo. Maybe first. Ďakujem za slovo a zda najprv zareagovať eh, na to, čo tu bolo povedané. Áno, načúvala som pozorne a ja hovorím z uhla rozvojového a eh, aj v súvislosti s rozvojovými politikami som sa chcela vyjadriť, že áno, aj krajiny si určujú svoje modely rozvoja a potom sa rozhodnú, že vstúpia do nejakých rokovaní e, aj obchodných a iných s určitými skupinami. Ale ide o to, že aby sme vedeli, e, proste treba zabezpečiť, aby aj v krajinách samotných existoval konzultačný proces. A z hľadiska rozvojového chcem zúrazniť potrebu určitej koherentnosti politík. aj v súvislosti s dohodami o voľnom obchode. Možno keď sa vrátim k tomu, čo bolo povedané pôvode, pôvodne zo strany kolegov a kolegyň, e, práve v praxi Eh, keď hovoríme o spolupráci v oblasti rozvoje, zaujímavý pohľad v súvislosti s Parížskou dohodou. Vidíme, že tieto rozvojové plány, ktoré vypracovávajú eh, samotné rozvojové krajiny, sú zapojené a je jednoznačne potrebné boli, aby aj rozvoj, rozvinuté priemyselné krajiny boli do tohoto zaangažované. Máme ešte aj dočinenie s ďalšou tendencií v rozvojovej spolupráci. E, zdôrazňuje sa tam práve aspekt prispôsobovania. A teraz z perspektívy komisie chceme zabezpečiť, aby sa aspekt rodový taktiež e, e, zohľadnil aj vo vzťahu k aktivitám na zmierňovanie dopadov v súvislosti s klimatickými zmenami. A ďalšia iniciativa tohto typu bola naštartovaná pred niekoľkými mesiacmi. Cieľom je, aby sa muži a ženy vnímali rovnoprávne ako spotrebitelia energie a týmto spôsobom, aby mali prístup aj ku rozvojovým projektom a čo je taktiež veľmi dôležité, aby ženy zohrávali efektívnu úlohu v samotnom energetickom reťazci aj z technického hľadiska, ale aj z hľadiska perspektívy vodcovstva, aby boli aktérmi v oblasti zmien. Takže to je z mojej strany všetko a dávam teraz priestor ostatným rečníkom. Poprosím pani Dezotto niekoľko siev, slov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, čo bolo povedané eh, aj v súvislosti s koherentnosťou politík. Je to veľmi dôležité z hľadiska toho, čo treba mať na zreteli. A pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné práva, čo sa týka len e, riadenia porodnosti, ale aj celkového prístupu k zdravotnej starostlivosti a samozrejme aj, týka sa to aj niektorých okolností, ako e, pri katastrofách a tak ďalej. Toto často býva problém pre ženy. Má to dočinenia s násilím, ale aj so širším spektrom otázok. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste taká stručná. Prosím, Johnny Stefanson. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré boli položené. Je to za veľmi vážna téma a e, ja by som chcel povedať len, že nakoniec máme zodpovednosť vy máte zodpovednosť, aj Európska únia ako taká, teda má veľkú zodpovednosť. V súčasnosti mnoho z prostriedkov, ktoré idú e, proste z fondov na financovanie klimatických zmien e, sa teda veľká miera nevyužíva celkom efektívne. A práve sme svedkami porušovania práv pôvodného obyvateľstva, aj porušovania ľudských práv. A teda je ťažké aj vo Švedsku ešte tieto otázky nie sú doriešené. A my, ako komunity etnické skupiny sámi, teda Laponcov, tiež nemáme vlastné finančné možnosti, ani právne možnosti e, ochrániť sa pred vplyvom veľkých korporácií. Takže e, z Fondu pre zelenú klímu e, získavame určité prostriedky a to nám dáva šancu niečo zmeniť, niečo urobiť. Proste treba teda myslím, že e, je dôležité, aby sa Paríska dohoda uplatnila, aby sme sa nedostali len k preambule. A to je vlastne všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mary Robinson poprosím, aby zhrnula všetko, čo bolo povedané. Poprosíme mikrofón. Ďakujem za veľmi zaujímavé príspevky, ktoré odišli. Myslím, že aspekt koherentnosti, to je veľmi dôležitý aspekt a ešte stále nám chýba dosť značný z cesty, kým sa tam dostaneme. Veľmi správne ste to pomenovali. Čiže mali by sme byť koherentnejší, súdržnejší. A práve to nie sme. E, práve pokiaľ je o zmeny v systéme. Veľmi elokventne, jasne to povedala Johnny. Máme takú, takú cyklickú ekonomiku a musíme pochopiť, že musíme redukovať niektoré veci a stať, proste fungovať efektívnejšie. Toto ešte asi nepreniklo do všetkých kútov. A pokiaľ je o rozvoj, je dôležité, aby bol tiež ekologicky čistý a toto e, je vec, ktorú uznávame, doposiaľ sa urobilo mnoho chýb práve v tejto oblasti a musíme pozorne sledovať, musíme monitorovať všetky opatrenia, ktoré sa prijímajú. A mi veľmi správne poukázala na to, že tí, ktorí poskytujú čistú energiu, by to mali robiť tak, že sa bude rešpektovať, budú rešpektovať práva aj rodová rovnosť a tak ďalej. Ja viem, že v oblasti ľudských práv sa veľký objem sťažností týka aj v súvislosti e, s čistou energiou a jej poskytovaním. Často sa nezohľadňujú práva e, na pozemky, proste sa kočujú lesy a tak ďalej, tak ďalej. Takže aj v duchu Parískej dohody Musíme pracovať na to, aby sme pracovali spoločne na tom dosiahnutí cieľa e, zníženia o 1, teda ten cieľ 1,5 stupňa Celzia, o ktorom e, sa hovorí. Isté, že toto má dočinenie aj s, s aspektom zmierňovania, ale chcela by som pozbudiť práve Európsky parlament, aby pochopil význam, hlavne od dnes do budúcna aký je význam e, aspektov e, rodovej rovnosti ľudských práv aj vo vzťahu k klimatickým zmenám. Veľmi si vážim to, e, čo tu vyslovili účastníci, teda prezentujúci v rámci panelu. Ženy majú tiež svoj hlas a je dôležité, aby ho bolo počuť. Je dôležité, aby sa zapájali, angažovali. Pokiaľ o financie, či už je to EÚ alebo celkovo OSN a iné rozvojové fondy, to je dôležité práve, aby tie prostriedky išli tam, kde ísť majú. A pracovala som aj s kolegami na téme El Niño a odporúčili sme aj generálnemu tajomníkovi OSN. A teraz máme nového generálneho tajomníka, generálneho tajomníka Antonia Gutieresa, ale navrhovali sme určitý model krokov v rámci agendy 2030, agenda Sendai a každý proste, aby sa zapojil a budoval tú odolnosť. To je absolútna priorita, pretože ak nie, tak nastanú vážne problémy. A prirodzene tie krajiny, ktoré sa to týka hlavne, by mali byť tými, ktorí budú tými hlavnými aktérmi. Ale musíme konať aj spoločne na globálnej úrovni. Ja veľmi súhlasím s tým, čo bolo povedané o väčšej miere solidarity pri riešení otázok klimatických zmien. E, to, keď si niekto myslí, že nejaká krajina môže byť imúnna voči týmto zmenám, to je ilúzia. Takže to je také ako s tým Titanikom. Keď e, Titanik narazil na ľadovec, tak nielen tí, ktorí e, tam riadili tú loď, nielen tí prišli o život, ale aj mnohí iní. Takže menšie krajiny, menej rozvinuté krajiny, ale aj pôvodné obyvateľstvo a tak ďalej. To sú tie skupiny, ktoré sú ozaj veľmi postihnuté a čoraz viac ľudí prichádza o svoj domov a presúvajú sa inde. Ľudia trpia a samozrejme sú to veľké obavy, e, je tu veľká miera traumatizujúcich zážitkov a Žania to veľmi dobre poukázala je to otázka eh, toho, že týmto veciam sa musíme venovať každý deň. Treba budovať odolnosť a schopnosť vysporiadať sa aj s takýmito situáciami. A klimatická spravodlivosť súvisí aj s tým, že prínosy smeta, sveta, ktorý chceme vidieť, rozvinutý svet, má byť aj na prospekt tým, ktorí sú zraniteľní. Čiže musíme si veľmi správne stanoviť priority. Takže v agende 2030 je tiež jedno veľmi dobré vyjadrenie, ktoré predtým sme nemali, zahrnuté v multilaterálnej agende, čiže treba určiť priority aj s ohľadom na zraniteľných. A týmto dosiahneme potom viac. A tieto veci určite budú sú, e, zdôraznené v tejto správe a môžem so Stefany len súhlasiť. Aj v tom zmysle, že toto je súčasťou teda môžem to povedať takto. Ženy v rozvojových krajinách predovšetkým budú potrebovať e, veľkú mieru podpory. Ale bohužiaľ teraz vo svete sme svedkami toho, že teda e, nemajú dostatok priestoru ženy e, prejaviť svoje názory. Bolo dôležité toto spomenúť. Týka sa to aj aspektov zdravia. Takže som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto panelovej diskusie a odozneli tu veľmi eh, kvalitné vyjadrenia a verím, že keď budeme mať k dispozícii e, túto správu, tak aj naša nadácia bude mať záujem na tom, aby sa jej závery pretavili aj do skutočnosti. Súvisí to aj s rodovou rovnosťou, aj s klimatickou spravodlivosťou. Ďakujem. Well, on behalf of the committee, I'd like to... V mene výboru by som chcela poďakovať pani Mary Robencoj a ostatným členkám panelu. A ešte niekoľko slov ešte pani spravodajkyni, nech sa páči. Áno, skutočne som dojatá a inšpirovaná. A musím povedať toto. Ešte mi dovolte niekoľko slov ku občianstvu, k aktívnemu občianstvu, pretože všetkých sa nás to týka a ďakujem Gianni aj za to, že ste boli taká že ste sa vyjadrili tak veľmi jasne a som nesmierne rada, že ste tu medzi nami. Ďakujem aj Silvii, ale pre všetky Jany, hovorili ste mi zo srdca a chcem povedať, že si e, vezmem tiež, ako osvojím si tú myšlienku, že sme e, väzňami nádeje. A mám tu dnes aj delegáciu zo Švedska títo nie sú nejak politicky angažovaní, ale sú určite tiež väzňami nádeje. Poprosím, aby ste povstali. Ja nakoniec e, síce pracujem na tejto správe nielen sama, potrebujeme aktívnych ľudí, aktívnych občanov a títo, ktorí prišli zo Švedska, tiež prichnášajú so sebou svoju nádej. A to je nesmierne dôležité, super dôležité pre mňa. A teraz, keď sa pozerám do sály, Vidím tu aj viacero europoslancov, ale viac tu vidím prítomných e, zvonka, od inaka ďal. Takže to je tiež veľmi dôležité. Možno e, si aj Mary prečíta, aj Mary Hannibal si možno prečíta ten materiál, tú správu, zašlem ju aj e, Jany, ale poprosím, vy všetci nám pomôžte, pretože sa to týka všetkých organizácií v spoločnosti a je to dôležitá téma. Myslím, že tým pádom môžem uzavrieť tento, toto svoje vyjadrenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz si dáme krátku prestávku a potom budeme pokračovať na ďalším bodom schôdze nášho výboru. Ešte raz ďakujem. Well, can we have some order, please? Poprosím, utište sa. Potrebujeme sa všetci dostať domov a máme už skls. Už o 4 minúty by sme mali začať hlasovanie a pravdepodobne sa nám to nepodarí, ale mohli by sme, prosím, sa venovať teraz bodu 6 na programe a je to pilotný projekt, prípravné, prípravná aktivita prípravné akcie v rozpočte na rok 2018. Spravodajkyňa Konstanz Le Grip tu nie je. Pani Gel Palič teda nás oboznámi s touto správou. Poprosím vás veľmi stručne správa spravodajkyne, pretože naozaj máme veľký skos. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca, za pani Le Grip ktorá musela byť na inej schôdzke, by som sa vyjadrila k pilotným projektom a prípravným akciám v rozpočtu na rok 2018 za výbor FAM, za výbor pre rozpočet a komisia v rámci rozpočtového postupu sa k tomu vyjadri. Dostali sme 9 pilotných projektov od väčšiny politických skupín, vrátane tohto výboru. A to nám poskytuje široké spektrum návrhov ktoré sa týkajú takých tém ako ženy a podnikanie, zdravie matiek, dávanie právomoci rúk do rúk ženám a podobne. Spravodajkyňa a pani, pani Logrip si preštudovala všetky pilotné projekty, ktoré predložil sekretariát a vyhodnotila ich jednotlivo a vyvodila potom závery a tieto závery ktoré odprezentujem za ňou. Poprvé, pani Le Grip chce počiarknúť fakt, že sú niektoré z týchto projektov, jednotka, dvojka, trojka, naozaj koherentné a efektívne. Čo sa týka cieľov, chcela by takisto počiarknúť závažnú premyslenú prácu, ktorá sa v nich odráža a povzbudzuje tento výbor aby sa hlasovalo za tieto návrhy. E, pani Le Grip našla štúdie, ktoré popisujú tieto projekty, konkrétne štvorku a osmičku. A hoci vyžadujú dosť financií, môžu sa ukázať byť veľmi užitočnými pri vyhodnocovaní dopadu predškolského vzdelávania detí a nezamestnanosti rodín, konkrétne žien. Pani Le Grip by chcela e, podnietiť členov tohto výboru, aby hlasovali za tieto dva projekty. Ďalej pani Le Grip ľutuje, že za súčasného stavu niektoré iné návrhy ako 5, 6, 7, hoci sú potenciálne veľmi zaujímavé, e, trošku im chýba presnosť a jasnosť a jej eh, rada je nehlasovať za ne. A napokon projekt 9. Pani Le Grip eh, považuje tento projekt, ktorý je nasmerovaný na zapracovávanie rodového hľadiska v európskych inštitúciách za užitočný nástroj a má pocit, že zostáva na inštitúciách EÚ, aby zadefinovali svoje vlastné politiky zapracovávania rodového hľadiska do svojej agendy a nebol by, nemal by to mať byť e, dôvod, aby sa tým nejakým spôsobom kompromitovali pilotné projekty a prípravné akcie v rozpočte. Keď budeme hlasovať k pilotným projektom a prípravným akciám, treba do 3. maja predložiť e, výboru pre rozpočet a predložiť takisto text komisii, aby to mohla predbežne vyhodnotiť a potom do konca júna sa komisia vyjadri. Potom tu bude výmena názorov k predloženým návrhom na implementáciu zo strany komisie. To sa udeje v výbore pre rozpočet v júli. Za pani Le Grip by som rada poďakovala členkám a členom výboru, ktoré, ktorí participovali na vypracovaní týchto deviatich projektov, za ich prácu, ktorú vložili do týchto projektov. Pani Le Grip by rada poprosila pani predsedajúcu, aby naši kolegovia mohli mať príležitosť odprezentovať tieto projekty podrobnejšie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste za pani Le Grip toto odprezentovali. Ďalej poprosím o krátke prezentácie od každého, kto odprezentoval pilotné projekty a prípravné akcie, kto predložil predtým a v poradí, v akom ich vyvolávam, PP1, iniciatíva žen, žien podnikateliek, pani Pietikanen, je tu? No už. Spravodajkyňa odporúčala, aby sa hlasovalo za. Dvojka. Zlepšenie prístup zraniteľných skupín k zdravotným službám. Murray veľmi rýchlo. Ja myslím, že ten názov hovorí sám za seba. Ide o to, aby sme mali mať pilotný projekt pre najzraniteľnejšie skupiny, pokiaľ ide o zdravie matiek. Naozaj momentálne v Európe vidíme, že je tu istá diskriminácia zraniteľných skupín a je dôležité pozrieť sa na to, v čom tie problémy spočívajú a či je možné mať nejaké mainstreamingové aktivity e, vychádzajúc z pilotného projektu e, zameraného na takúto, na takúto e, zraniteľnú skupinu. Ďakujem. Ďakujem vám. Trojka. Beatrix Pešera. Rosa Eskan Starago. Chcete niečo povedať k vášmu pilotnému projektu? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, veľmi stručne. Rada by som vám poďakovala za príležitosť predložiť tento návrh, dávať e, právomoci do rúk dievčatám, aby sa stali európskymi líderkami. Je pozoru poľutovania hodné, že je stále realitou v našej spoločnosti obmedzovať ašpirácie mladých e, žien na celom svete, aby si mohli zvoliť už v ranom veku svoju kariéru. E, myslím si, že je to veľmi relevantné a že, to, že treba transformovať túto realitu a v tomto návrhu sme sa pokúsili vystaviť tieto mladé dievčatá už od 15 rokov prvej plnej variabilite možnosti pracovného trhu, aby sa s ňou zoznámili, a to v celej Európe. E, musia sa zoznámiť so všetkými možnosťami, pretože e, musia mať všetky možné modely pred sebou, aby si boli vedomé, koľko všetkých mož- všemožných e, modelov roli, roli je možné zohrávať v Európe, pracovať na plný úvezok, na čiastočný úvezok a tak ďalej a tak ďalej. Takisto nové profily by mali e, rozrušiť tradičné modely. Tento pilotný projekt by mohol veľmi dobre súznieť s finančnými možnosťami a s, s konkurencieschopnosťou pre rast a zamestnanosť financovanie je dôležité pre kampaň, ktorá by mala byť vyhodnotená aj z vedeckého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz prichádzame k štvorke. E, účinky rodín na jav rodičovstva v súvislosti so zvyšenou chudobou. E, pán López sa zdá tu nie je. Chce niekto iný sa vyjadriť? Bolo by to naozaj uh, vhodné, aby sa to odprezentovalo spolu, pretože máme naozaj časový sklz. Je tu niekto, čo by väčšinu z nich vedel nejakým spôsobom popísať? Ak tu nikto nie je, kto by to chcel robiť, prechádzame na pilotný projekt 9, implementovanie rodového hľadiska do inštitúcií Európskych únií. Pán Urtasun. Rád by som podporil tento projekt. implementovanie genderového mainstreamingu v európskej inštitúcii. Myslím si, že rozpočet je dosť obmedzený a bolo by to vynikajúce, keby to mohlo v praxi sa prejaviť, ako sa to robí. Takže pod, prosím o podporu. Je mi ľúto, že sa takto naháňame, ale blíži sa už hlasovanie, elektronické hlasovanie. Má každý pripravené svoje kartičky. Budeme hlasovať k horizontu 2020, k jeho posúdeniu a k samotným pilotným projektom. A tretie hlasovanie bude akademické v súvislosti vzdelávania stratégie vzdelávania. Takže ak e, by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu, začneme horizontom 2020, predbežné vyhodnotenie. Spravodajkyňa tu nie je, čiže nemôže ani nič povedať. Kompromis 6. Kto je za? kto proti. Schválené. 24 odpadá. Návrh 16. Za. Proti. Kto sa zdržal? Odpadá. 17. Za. Proti. Prijaté tuším. 5. Kto je za? Kto proti? Zamietnuté. Kompromis 7 za, proti. Toto budeme musieť overiť. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zdá sa, že o jeden hlas to prešlo. Ďakujeme. Teraz prechádzame na kompromis 8. Za. Proti. Zdá sa, že je to zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Hlasujte prosím k osmičke. Kompromis 8. Končím hlasovanie. Prešlo to. Schválené. Teraz Pozmenujúci návrh 26. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Prešlo to. 23. Za? Proti? Prešlo. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Prešlo. 25. Sa? E, Prepačte, ospravedlní sa predsedajúca. 29 kto je za? Kto je proti? To sa, prešlo to. Kompromis. Nie, sa návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúca. E, záverečná verzia hlasovacieho zoznamu sa zmenila. A prepáčte, ja tu mám ten starý hlasovací zoznam, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Toto je ten finálny. A teda, prepačte, 51. pozmeňujúce návrh. To je za. To je proti. To sa tak prešiel. Kompromis 10. To je za. To je proti. Prešlo to. Teraz prechádzame na kompromis 11. To je za. To je proti. Takisto schválený. Teraz 12. Kto je za? Proti. Schválený. Prechádzame na 41. Lomeno 44 sú identické. Kto je za? Proti kto sa zdržiava? Schválená. 42. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Osmička, 50, odsek 50, kto je za, proti, schválený. 52, 53, pozmeňujúci návrh sú identické. Kto je za? Proti. To schválené. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Teraz eh, jednotka. Kto je za? Proti? schválený. Úvodné ustanovenia dvojka, pozmeňujúci návrh za, proti, schválený. Kompromis 1, kto je za? Proti, schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Proti, schválený. Kompromis 2, za, proti, schválený. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Schválený. A myslím si, že teraz prichádzame k záverečnému hlasovaniu takto pozmeneného textu. Urobíme to elektronicky. Prosím, hlasujte k záverečnému zneniu tohto návrhu stanoviska. Končím hlasovanie. Schválené jednomyselne. Veľmi pekne ďakujem. Blahoželám spravodajkyni a budeme teraz hlasovať. o pilotných projektoch Pilotné projekty teda. Pilotný projekt 1. Kto je za? Za pilotný projekt 1. PP01. Proti. Schválený. Pilotný projekt 2. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Pilotný projekt 3. Ale je k nemu ústne predložený návrh. Je to pani e, Beckera a ďalší. Chcete prečítať nahlas váš, váš ústne predložený návrh? Prosím. Je to len skorigovanie e, chyby, dávanie e, právomoci dievčatám do rúk v Európe. Tak to malo byť správne. A nie na celom svete. Je to len v Európe, takže to na celom svete, to sa vymazáva môjim ústne predloženým návrhom. Kto je za? Kto je, kto je za tento pilotný projekt s takto predloženým návrhom? Kto je proti? Takže schválený. Trojka. Teraz štvorka. Kto je za? Kto je proti? Schválený pilotný projekt 5. Kto je za? Kto je proti? Tento je zamietnutý. Pilotný projekt 6. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Sedmička, kto je za? Proti? Myslím si, že to treba overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Takže je to schválené. Sedmička je schválená. Pilotný projekt osmička. Kto je za? Kto je proti? Prechádza. A deviatka, kto je za? Proti? Myslím si, že tento tiež musíme overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Naozaj prešiel, ale o jediný hlas. Takže sme odsúhlasili dosť týchto projektov. Dúfam, že uvidíme aj výsledky. Ďakujem vám. A teraz posledný, deviatka. Deviatý pilotný projekt. Vzdelávanie ďalkové akademické vzdelávanie ako súčasť Európskej stratégie celoživotného vzdelávania. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Takže schválené. Pozmeňujúci návrh 15 je bezpredmetný, takže 17 za, proti. Prešiel. Pozmeňujúci návrh 16. Nie, prepačte, ospravedlňujem sa predsedajúca. 19. Kto je za? Kto je proti? Prešiel. A teraz prechádzame na 20. Kto je za? Proti? Prešiel. 21. Kto je za? Proti? 21. prešla. 22. Kto je za? Proti? Prešla. 23. Kto je za? Proti? To, som si nie istá. 23. Prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Pozmienujúci návrh 23 bol schválený. 24. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Návrh 25 e, za, proti, schválený. Teraz prechádzame na 27. Kto je za? Budeme hlasovať v dvoch častiach. 27. hlasovanie za prvú časť. Proti prvej časti. Schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválená. 28. Kto je za? Proti. Schválená. 29. Za. Proti. Schválená. 30. Za. Proti. asi zamietnutá. 31 za, proti. Schválená 32 za, proti. Schválená 33 za, proti. Schválená 34 za, proti. Schválená 35 za, proti. Schválená. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, schválený. Návrh 4 za, proti, schválený. Prechádzame na 5 za, proti, schválený. 6 za, proti, schválená. Teraz prechádzame až na osmičku. Kto je za? Kto je proti? Osmička schválená. Deviatka. Kto je za? Proti schválená, desiatka za, proti, schválená, jedenástka za, proti, schválená a dvanáctka za, proti, tiež schválená. A záverečné hlasovanie. Ďakujeme veľmi pekne za vaše hlasovanie. Ale ešte to nie je koniec eh, schôdze, iba koniec hlasovania. Okay, well, thank you for those who've stayed. If we could... Um, order. Ďakujem všetkým, ktorí ste tu zostali. Budem používať toto kladivko. V britskom parlamente sa vždy ozýva slovo prosím poriadok, poriadok. Prechádzame k bodu 10 na programu. Me posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore. Spravdajkina je Anna Head. Ehm, Dámy a páni, som veľmi rada, že mám príležitosť odprezentovať vám návrh správy, Diskutovali sme o tom už skôr vo forme pracovného dokumentu. Témou tejto správy, ako iste viete, je posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ. Je to skutočne široko siahajúci názov, ale eh, chceme sa na vec pozrieť z mnohých uhlov pohľadu. Je to pracovný dokument, ktorý má rozličné návrhy a pôvodné stretnutie tieňových správodajcov je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem. A dúfam, že keď sa vypracuje text, zatiaľ máte pred sebou jeho návrh, uspokojí väčšinu politických skupín. Nedávno, keď som predložila správu vo výbore, niektorí povedali, že niektoré moje návrhy zašli priďaleko, alebo že sú v právomociach e, členských štátov, ale chcela by som poukázať na to, že všetci z nás prítomní v tejto miestnosti sme oddaní myšlienke rovnosti e, žien. A keď máme túto myšlienku na mysli, musíme ako parlament a ako verejne zvolení poslanci musíme predložiť naše požiadavky a apelovať na krajiny, ktoré by mali pripraviť opatrenia a robiť viac než len teraz. Mnohí, mnohé požiadavky, ktoré vkladám do tejto správy, napríklad mapovanie tvorby miest v verejnom a súkromnom sektore, tieto boli veľmi užitočné a e, naozaj sa mal, to malo informačnú výpovednú hodnotu Takisto sme sa vzdela, venovali vzdelávaniu a tomu, ako vzniká vlastne situácia, keď ženy a muži pri zamestnaní dostanú rôzne, rôznu plácu za tú istú prácu. A treba pritom pripraviť istý prístup, isté nástroje, ktoré ohodnotia rozličné pracovné miesta. V súčasnosti existujú Eh, pracovné miesta, ktoré väčšinou zastávajú muži a tie sú chované vo veľkej úcte, majú prestíž a tie, čo zastávajú ženy, majú prestíž menšiu. Je nevyhnutné pre nás, aby sme mohli porovnať rozličné kategórie alebo profesie a ubezpečiť sa, že tento krok smeruje k spravodlivejšiemu rozdeleniu finančných prostriedkov na mzdy. Pokúšame sa prehlbiť a rozšíriť túto správu Niektorí z nás sa zaoberáme aj násiliu voči ženám, násilím voči ženám, ale to, toto by sme mohli nazvať ekonomickým násilím voči ženám. Je to problém, ktorý je závažným ohrozením slobôd žien a ich prežitiu ako takému. Táto správa sa naozaj vysporiadáva s hospodárskou situáciou žien a s hospodárskou nespravodlivosťou, ktorá, ktorá preniká životnými podmienkami žien. Spolu s tenevými spravodajcami sa budem venovať aj s celým týmto výborom tejto téme, pretože musíme nájsť všetky možnosti, ako ženy budú rovnoprávne. Predsedajúca, chcel by sa niekto vyjadriť k tejto téme? Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja by som si dovolila e, vyjadriť sa k tejto správe. V prvom rade chcem zablahoželať k samotnému tomuto e, názoru. Aj myslím si, že tá správa je veľmi kvalitná a som rada, že v tých dôležitých častiach e, správa rešpektuje aspekt subsidiarity. Posilnenie postavenia žien e, v tejto oblasti je absolútne dôležité a určite sa na tomto zhodneme. A ak e, toto nebudeme rešpektovať, tak vlastne to bude mať, alebo môže mať dopad na hospodárstvo. A určite to ovplyvňuje aj aspekt konkurencieschopnosti. Zamestnanosť žien a zvyšovanie tejto zamestnanosti, respektíve obchádzanie inaktivity žien si vyžaduje to, aby aj trh prac, s pracovnými sílami alebo celkovo trh práce bol flexibilnejší, aby sme vytvorili podmienky pre ženy a ich možnosť zamestnať sa. Aby aj vznikali prípadne aj nové modely zamestnávania žien. Nakoniec ženy si nechcú rozhodovať či rodina alebo práca, pretože väčšinou pokladajú za dôležitú aj kariéru, aj rodinu. Takže samozrejme je absolútne nutné, aby ženy zarábali rovnako ako muži za tú istú prácu. To je aspekt ľudskoprávny. Tu by sme naozaj nemali robiť rozdiely medzi mužmi a ženami. A v tomto zmysle e, by sme mali e, tlačiť aj na zamestnávateľov. A nezabúdajme, že za rovnakú prácu treba rovnakú plácu. A samozrejme, tento názor vychádza e, z požiadaviek trhu. A za dôležité pokladám aj to, že odporúčania, ktoré majú záväzný charakter, e, samozrejme by sa mali zohľadňovať aj v jednotlivých členských štátoch, pričom by sa rešpektovali aj príslušné politiky EÚ. A otázky miest súvisia aj s ekonomickou realitou. Pre nie je to otázka nejakej dobrovoľnosti, ale je to hospodárska realita a nakoniec existujú v tomto zmysle aj patričné kompetencie. Treba v rámci Európy a na európskej úrovni stanoviť také pravidlá, aby sme zblížili E, krajiny, aby tie rozdiely medzi jednotlivými krajinami boli čo najmenšie, aby sa skutočne za rovnakú plácu, pardon, <laughs> za rovnakú prácu e, dostávala rovnaká pláca. Okrem toho je tu ďalšia dôležitá téma a vidíme čoraz viac, že ženy nakoniec majú rovnakú úroveň vzdelania ako muži, takže problém nie je v oblasti vzdelávania a predsa zarábajú menej. Často e, môžeme povedať, že zarábajú asi o štvrtinu menej než muži. Takže v tomto zmysle treba ešte urobiť veľký kus práce. Môžeme prísť s určitými odporúčaniami o tom, aké kroky by sa mali podniknúť na zlepšenie situácie. V mojich pozmeňujúcich návrhoch eh, by som práve chcela priniesť určitú pridanú hodnotu. A nakoniec aj e, pani spravodajkyňa na to poukázala, že hovoríme o ekonomických aspektoch a ekonomickom posilňovaní postavenia žien. A toto je určitá, e, určitý aspekt, ktorý sa týka každodenného života a žien. Ja vo svojich pozmeňujúcich návrhoch sa na toto zameriam Čiže určite sa chcem zmieniť aj o aspekte vzdelávania žien aj dievčat. A v podstate mám na mysli aj aspekt celoživotného vzdelávania. Chcem ešte raz zdôrazniť, že táto správa je veľmi dobrá, je veľmi dobrým východiskovým materiálom a verím, že spoločne e, sa dopracujeme k veľmi kvalitnému materiálu. Ďakujem. Áno, poprosím ďalších, čo budú vystupovať, aby boli stručnejší, lebo už máme štvrť na sedem. A nech sa páči zastupkynia ECR. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, ja som tenová spravodajkynia k tejto správe o posilnení ekonomického postavenia žien. Chcem sa poďakovať za návrh tejto správy a teším sa, že dnes o tomto texte môžeme hovoriť. Mám pocit, že je tu všeobecná zhoda na tom, že posilnenie ekonomického postavenia žien je tá správna cesta, ktorou sa treba uberať, mm, ale tam ide o viac, pretože to posilnenie ekonomického postavenia žien musí byť efektívne. Teda musíme nájsť také riešenia, ktoré obstoja, teda také, aby sme tento cieľ naozaj dosiahli. Ja chápem, že je tu mnoho problémov a tie aj zdôraznila spravodajkyňa. Zameriava sa v správe na tieto problémy, problémy napríklad rodičov, ktorí majú problém zosúľadiť pracovný život s rodinným ja plne súhlasím s tým, že musíme podporovať nové formy zamestnávania, napríklad pomocou a prostredníctvom internetu. Nerovnaká pláca pre mužov a ženy, toto je tiež problém, rovnako ako nerovnaké dôchodky. A je potrebné zdôrazniť, že Polsko je lídrom práve v rovnosti odmien a môžeme sa podeliť s ostatnými o naše skúsenosti. Na to, aby sme pacienta mohli riešiť, musíme ho najskôr správne diagnostikovať. No a tu plne nesúhlasím s diagnózou spravodajkyne, teda že každý jeden problém vychádza z nejakých sociálnych stereotypov, spoločenských stereotypov. Áno, možno je to pohodlné takto si to predstavovať, ale nevždy je to správne, nevždy je to korektné a nevždy to vedie k správnej reakcii, k správnej odpovedi. Také kvóty napríklad nezlepšujú spoločenské postavenie žien, naopak niekedy sú dokonca kontraproduktívne pretože nie sme menej inteligentné, nie sme menej schopné ako muži, tak by bolo chybou využívať kvóty na zvýšenie napríklad demokratickej legitimity verejných inštitúcií. Toto zachádza nad rámec zmluv, tak či tak. Tento návrh je teda potrebné doplniť o feminizáciu chudoby, situácia matiek samoživiteľiek a kompetencie v tejto súvislosti. A ja aj predložím na tieto účely pozmeňovacie návrhy. Ja pevne verím, že spoločne sa nám podarí dopracovať k dobrej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme tu Moniku Vanu. Monika Vana za zeleným. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujem pani spravodajkyňa za tento návrh správy. Myslím si, že to je veľmi dobrý základ. Ale nevidíme tu všetky témy diskusií e, reflektované v tomto texte. Áno, hlavné témy sú reflektované a súhlasíme s tým, že posilnenie ekonomického postavenia žien. Niečo sa stalo s mikrofónom. A veľmi zle počuť. Neviem, ako sa to stalo. Ospravedlňuje sa pani Vana. Áno, je to v poriadku. E, Nede tu len o zásadnú vec pri redukovaní nerovnosti, ale konkrétne o znižovanie nerovnosti medzi ženami a mužmi. Máme pocit, že treba predložiť pozmenujúce návrhy, predovšetkým e, treba urobiť odkaz na balíček rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Zajtra ho predloží komisia, najmä čo sa týka práva na otcovskú dovolenku a na netransferabilitu rodičovskej dovolenky. Ja si myslím, že v nasledujúcich mesiacoch budeme diskutovať o týchto zásadných záležitostiach a parlament bude mať v tom silné slovo. Čo sa týka odseku k rovnakej pláci, mali by sme spomenúť minimálnu mzdu, minimálny príjem, možnosť e, pracovať e, záslušnú mzdu a tým dosiahnuť kvalitu života, rovnakú prácu za rovnakú plácu. Takisto k téme násilie treba bojovať proti násiliu a uviesť to už vo vysvetľujúcej správe dôvod, dôvodnení. a takisto to treba reflektovať v správe samotnej. Čo sa týka verejného sektora, a je to veľmi relevantné pre ženy, verejný sektor, verejné služby treba tiež spomenúť pre ženy. Pretože sme tak urobili, ako viete, aj v rezolúcii Európskeho parlamentu k 61. zasadnutiu OSN. Tam sme obe boli. Myslím si, že táto téma by mala byť výraznejšou v našej správe. Ďalej, pozmejúce návrhy k uplatňovaniu rodového hľadiska pri vzdelávaní, pri energetickej chudobe, pri vidieckej všetkých oblastiach, e, pracovníčkach domácnosti a pri riziku vylúčení napríklad utečencov, migrantov, e, migrantiek, žien, utečenky, žien. Teším sa na našu spoločnú prácu. Ďakujem vám za EFDD. Vystupí. Ďakujem pekne, hovorí pani Ajuto. Stručne sa vyjadrím k tomuto vynikajúcemu východisku. Má našu podporu, mnohé body majú našu podporu. Uvedomujeme si, že táto téma potrebuje byť e, urgentne vyriešená. Je to istá tematika, ktorá samozrejme táto správa neodpovie na všetky otázky, nie je to všeliek, ale e, môže predstavovať istú e, protiváhu. Parlament môže byť protiváhou komisii. Môžeme preukázať svoju, svoj vplyv na rovnakú plácu za rovnakú prácu. Sú príklady z členských štátov EÚ, kde naozaj je pre mužov aj pre ženy rovnaká pláca za rovnakú prácu a dokonca je to zakotvené v ústave. Napriek tomu sa to stále objavuje v praxi, takáto nerovnosť. E, treba sa na to sústrediť, aby sme zabezpečili, že predložíme také návrhy, ktoré sa pretavia do dobrej legislatívy, do dobrej právnej normy, ktorá bude reflektovať praktickým spôsobom veci, ktoré sa týkajú každodenného života žien. Toto nám tu chýba aj v mnohých iných oblastiach, napríklad násilie proti ženám v mnohých členských štátoch. Existujú dobré zákony, ale sa nepresadzujú. Jednoducho sú len na papieri. A sú tu obrovské rozdiely medzi slovami a činmi. Ako skupina predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov a budeme veľmi radi, keď budeme sa môcť vysporiadať s takouto témou e, relevantným dokumentom, ktorý vznikne na konci tohto procesu. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúca. E, berúc do úvahy fakt, že naozaj máme veľký skos a ešte máme rečníka, ktorý prichádza e, zvonka, chcem poprosiť spravodajkyňu, či by je naozaj E, prekážalo, keby sa nevyjadrovala, alebo keby naozaj povedala iba niekoľko e, slov. Tlmočníci slúbili, že o niekoľko minút dlhšie zostanú, ale prosím vás len naozaj niekoľko slov. Chcela by som len poďakovať za všetky reakcie. Je to naozaj široká téma, a jednoducho nemáme tu priestor, aby sme všetko zapracovali. Preto máme teraz možnosť predložiť pozmeňujúce návrhy. Som naozaj rada, že máte toľko dobrých nápadov a predkladanie pozmeňujúcich návrhov znamená, že máme spoločnú zdieľanú zodpovednosť za to, ako bude vyzerať výsledok. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem eh, za túto prácu, za, všetkým za príspevky, predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 5. mája. Tí z vás, nech sa páči, poznamenajte si termín. Prechádzame na posledný bod na programe. Bod 11 je to návšteva nadácie Kvinna Til Kvinna. Je to výmena názorov o právach žien na Západnom Balkáne. Máme tu e, rečníčku, pani Maria Vševska, ktorá práve prišla a poprosili sme ju, aby prišla, pretože budeme, tento výbor bude organizovať e, spoločné podujatie v júni o situácii žien v oblasti rozširovania únie a Maria Baševska odprezentuje perspektívu obhajcov ľudských práv na Západnom Balkáne, konkrétne v súvislosti so, so zhoršovaním sa práv žien a e, zužujúcom sa priestore občianskej spoločnosti. E, teraz máte slovo, aby ste sa vyjadrili k týmto veľmi dôležitým témam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení členovia výboru FAM, v mene kolegov zo všetkých eh, krajín Balkánu a zo švedskej nadácie Kvina Tilkvina ďakujem za možnosť odprezentovať eh, z občianskoprávnej, z, ľudskopra- z občiansko-spoločenskej e, perspektívy e, situáciu e, v oblasti práv žien na západnom Balkáne. Máme tu zvyšujúcu sa priepas medzi mužmi a ženami v spoločnosti vo viacerých oblastiach. Tieto krajiny majú určité aktivity na zlepšenie postavenia žien v verejnom živote. Napriek tomu nerovnosť e, je mm, veľmi prítomná v spoločnostiach na západnom Balkáne. Potenciál žien zapojiť sa do verejnej sféry je blokovaný, týka sa to teda politickej účasti. Zo správ vyplýva, že posilnenie ekonomického postavenia žien je obmedzené, na ženy viac vplýva chudoba a mm, sú aj oveľa viac postihnuté nezamestnanosťou. Ženy sú často neaktívne, 40 žien v aktívnom veku zostáva mimo trhu práce. Keď ženy pracujú, tak pracujú v rok s najnižšími príjmami a v odvetviach, kde dochádza k porušovaniu práv pracujúcich. Polovica populácie v eh, týchto krajinách je tak povedz vynechaná z rozvojových procesov, čo je neudržateľné, pokiaľ ide o ďalší rozvoj v týchto region, v tomto regióne. Politická participácia a zastúpenie žien v regióne je stále veľmi nízke. Áno, zastúpenie žien v národných parlamentoch v regióne sa zvýšilo 27% na zastúpenosť, je to v priemere, vďaka rodovým kvotám, ktoré boli v regióne zavedené. Ženy napriek tomu sú málo zastúpené v ministerských pozíciách eh, na e, najvyšších postoch a na regionálnej a lokálnej úrovni Zastúpenie eh, žien v rokovaniach a pri rozhodovaní je nepostačujúce, hlavne pokiaľ o riešenie politických kríz alebo konflikt, eh, ktorým sú vystavené tieto krajiny teraz alebo mm, im boli vystavené v minulosti, nedalej minulosti. Napríklad eh, 1325 rezolúcia OSN odporúčala e, isté veci, napriek tomu ženy, ale pri riešení e, kríz v Kosove, Srbsku, Bosne Hercegovine e, nemajú tam skrátka potrebné zastúpenie. Pokiaľ ide o Firom a Čiernu horu, tam úloha žien nie je viditeľná v hlavných vyjednávacích procesoch, pokiaľ ide o prebiehajúce politické krízy. Rodová perspektíva chýba v týchto kľúčových procesoch v regióne, čo ďalej bráni nájsť riešenie súčasnej krízy krízy a má to negatívny dopad na udržateľné demokratické reformy a vývoj do budúcna. Spoločnosť tým teda tráti. Niektoré krajiny, a tam došlo k zhoršeniu e, sexuálnych a reprodukčných práv, obmedzenie na základné služby má negatívne dopady hlavne na najzraviteľnejšie skupiny, ako napríklad Rómovia a postihnuté ženy niektoré zákony nedávne nie sú v súlade s ústavou a prispievajú k zhoršovaniu situácie práv žien. E, ďalšia znepokojujúca otázka to je e, dodržiavanie právneho štátu. Keď sa pozrieme na rodové násilie, prípady s tým súvisiace, e, tak sa to nerieši, týka sa celého systému justície. Mnoho žien je obeťami rodovo podmieneného násilia, štát však neposkytuje ani minimum ochrany týmto postihnutým občanom. Krajiny síce majú špecifickú legislatívu pre domáce násilie, ale naozaj e, rodovo zamerané násilie nedostatočné uznávanie, chýbajú služby obetiam, sú tu naozaj prípady vražd žien po tom, čo sa oni e, obrátili ako obete na políciu. Na to opakovane keďže štáty nesplňajú svoje povinnosti poskytnúť ochranu a služby obetiam rodovo podmieneného násilia. Občianská spoločnosť to nahrádza, nahrádza e, tieto funkciu štátu, pričom finančná podpora z verejných zdrojov je takmer e, neexistujúca. A práca v teréne, pomoc komunitám, jednotlivcom, monitorovanie postupov, poskytovanie služieb, e, to sú e, teda um, úlohy štátu, ale občianská spoločnosť a jej organizácie sú vystavané rôznym problémom, naozaj znepokojujúcim v súčasnosti. Poukážem na niekoľko trendov, ktorým je vystavená občianská spoločnosť v tomto regióne. Verejné obvinenia, útoky vládnych predstaviteľov kampane, organizované mediálne útoky provládnych médií, kde sa organizácie občianskej spoločnosti prezentujú ako e, žoldnieri v službách e, e, cudzích síl bojujúce proti záujmom štátu, svojvoľné finančné kontroly mimovládnych organizácií sú úplne bežné Sú tu e, rôzne nastražené e, skupiny, ktoré nahradzajú oficiálne organizácie občianskej spoločnosti e, ako e, lobby pri príprave zákonov a tak ďalej. E, občianská spoločnosť sa musí naozaj e, mať možnosť e, presadiť, keďže my držiavame európske hodnoty a sme vašimi spojencami v procese rozširovania. Je naozaj e, v záujme, najlepšom záujme EÚ, aby krajiny Západného Balkánu boli úspechom, aby došlo k rozšíreniu o túto oblasť ak e, sa nám nepodarí dodržať rodový aspekt, e, tak e, reformné procesy, ktoré budú nasledovať, budú o toto ochudobnené a tým pádom nebudú môcť byť úspešné. Áno, je to obrovská príležitosť, ktorá sa teraz otvára. Môžeme konečne urobiť niečo zmysluplné pre ženské práva. Počítame, na vás, počítame s vami ako s našimi spojencami. Dúfame, že budete v tejto súvislosti monitorovať a kontrolovať predpristupové procesy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Baševská, že ste prišli a vystúpili. Teraz máme teda prehľad o tom, čo sa deje v krajinách Západného Balkánu. Bohužiaľ však nemáme čas na nejakú diskusiu. Mrzí ma to, ale naozaj sme mali veľmi nabitý program. A aj tlmočníci budú musieť odísť. Takže áno, ešte Julie, tebe dám slovo. Um, I'm... Ja som jedna z poslankyň, ktorá je členkou delegácie pre Bosnu, Hercegovinu a Kosovo. Ja som milý, že v Kosove bola. Bola to tretia eh, medziparlamentná schôdzka eh, asociačná a stabilizačná. A ja som tam v kontakte e, s organizáciami ženských práv. E, netýka sa to mojej parlamentnej aktivity, je to v zásade moja osobná aktivita. E, je tu organizácia Desna, ak to so dobre vyslovujem. Oni sa zaoberajú sexuálnym násilím počas vojny. No a myslím si, že konverzácia o situácii žien v týchto krajinách kde je takéto násilie, tak takáto konverzácia e, skrátka nemôže prebiehať bez nastolenia tohto problému, lebo to úplne súvisí s ich ekonomickou situáciou. Tie ženy, s ktorými som sa zhovarala ja, ktoré som ja stretla, nemajú skrátka peniaze. Žiadna kompenzácia im nebola vyplatená, e, nemajú e, pokoj, nebola im umožnená spravodlivosť 18 rokov po vojne. Takže je naozaj dôležité Mary tomuto sa venovať a musíme ukázať, že toto všetko je veľmi úzko prepojené a že keď nezačneme riešiť e, tie zásadné problémy, tie korene tých problémov, e, ktoré brzdia potenciál e, žien v krajinách na Balkáne, tak naozaj nemôžeme očakávať, že sa situácia zmení. Ďakujem pekne, Julie. Chcem povedať členom výboru a ostatným prítomným, že ďalšia schôdza bude 3. mája od 15. do 18.30 a potom 6. mája od 9. do 12.30. Ďakujem všetkým za prítomnosť a ďakujem pekne aj tlmočníkom, že zostali dlhšie.